Sì. Cari colleghi, diamo inizio. Vážení kolegovia, budeme pokračovať v našej práci. Sice s nejakým malým oneskorením. Máme 15 akademických minút oneskorenia a nemôžeme už meškať viacej. Prvý bod programu je návrh uznesenia Európskeho parlamentu o Európskom integračnom procese Kosova. Pani Lunáček je spravodajkyňa. Zajtra o 18. hodine prebehne mimoriadne stretnutie AFETu e, s predsedom vlády Kosova a pánom Slobodanom Petrovičom, ktorý je ministrom pre vnútorné záležitosti a oni vystúpia k tomu, čo nám dnes povie pani Lunáček a hneď jej dávam aj slovo. Thank you very much and, uh, well, thank you for the colleagues. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem kolegom, ktorí si prišli vypočuť prvý návrh správy o Kosove. Myslím si, že všetky krajiny po rozšírení EÚ takým, takýmto cvičením prešli, potom, čo komisia napísala správu o napredovaní. A ja vám poviem len tie hlavné veci, ktoré sú podľa mňa dôležité a potom môžeme ostatné nechať na rozpravu s kolegmi. Sú tu aj isté kontroverzné záležitosti, ale dúfaj, dúfam, že sa zhodneme a to väčšinovo na relevantných aspektoch. Dovolte mi povedať, že v tejto správe som už potvrdila, a teraz to chcem potvrdiť opäť, že existuje únijná perspektíva pre Kosovo, nielen európska. Chcem jasne povedať, že proces rozšírenia EÚ musí pokračovať a že európsky mierový projekt ešte stále nie je završený, kým všetky krajiny zo Západného Balkánu nebudú súčasťou spoločnej únie napriek problémom a napriek kríze, ktoré čelíme vnútor, vnútri v Európskej únii. Myslím si, že je dôležité potvrdiť túto perspektívu a touto správou o Kosove tak robím. Ako sme už videli v nedávnej správe, vítam zostávajúcich, zostávajúcich piatich členov, respektíve ich vyzývam, aby ešte tí, ktorí neuznali Kosovo, tak urobili, aby existovala jednomyselnosť v tomto parlamente v tejto veci, ale myslím si, že tak či tak už teraz veľká väčšina sa zhodne na spoločnom stanovisku. Európsky parlament už povedal, vyjadril sa v poslednom mesiaci a robil taký v ostatných rokoch, že medzinárodné zameranie sa na túto vec znamená tiež to, že si uvedomujeme, že si niektorí politici želajú rozdelenie Kosova. Európsky parlament však vyjadril e, takúto možnosť v niektorých rezolúciách a venovali sme sa tomu aj v skupine pre západný Balkán, kde sme mali na návšteve poslancov kosovského parlamentu. Myslím, že niektorí sú prítomní aj dnes na našom zasadnutí, preto by som ich rada privítala. Chcela by som vyjasniť aj to, že dialog o vízach, rozhovory o vízach sú dôležité pre Kosovčanov, nech sú to už Rúmovia, Aškáliovia, Egyptiania, alebo možno Romovia, alebo Albánci, ktorákoľvek etnická skupina žijúca v Kosove. Komisia vo svojej správe hovorí, že odporúča, aby tento rok sme začali hovoriť o vízach pre Kosovčanov a komisia mieni dať e, zelenú tomu, aby sa čoskoro zostavil dokument nazývaný pracovne cestovná mapa, roadmap, aby mm, mohli Kosovčania cestovať do Európy čoskoro bez víz. Teraz k samotnému uzneseniu. Je mi ľúto, ako to vyjadrujem v správe, že sa objavili isté e, nevhodné prvky v volebnom procese. Prezident bol zvolený, e, vláda bola vytvorená, parlament bol takisto zvolený. O tom všetkom hovorím. Hovorím aj o tom, že treba promptne potrestať páchateľov zlo, podvodov, ktoré sa odohrali počas volebného procesu a odstrániť beztrestnosť, ktorá ešte stále panuje v niektorých oblastiach Kosova treba nastoliť veci tak, aby všetci si boli rovní v Kosove, všetci voliči. V medzinárodných médiách aj inde sa hovorí o dialógu medzi Srbskom a Kosovom, ktorý sa našťastie dnes opäť začal. Mám tu tlačové vyhlásenie od pána Kúpera, v ktorom sa hovorí, že na pozitívnu nôtu sa začalo opäť rokovanie medzi týmito dvoma krajinami. Myslím si, že aj toto je dôležitá oblasť spolupráce i spolupráce do budúcnosti medzi Srbskom a Kosovom. Dúfam, že tento dialog medzi dvoma krajinami bude mať náležitý výsledok, ktorý sa potom podarí aj zrealizovať v praxi, najmä srbskou vládou. A to čo najskôr v nádeji, že táto dohoda vydlaždí cestu dohode medzi Európskou úniou a Kosovou. Som takéto čosi skoncipovala i v predloženej správe. Nestabilná a napätá situácia nerobí dobre určite nikomu v regióne ani Európskej únii a preto apelujem na srbskú vládu, aby sa snažila zrušiť paralelné štruktúry a aby dala na severe šancu pokojnému procesu, aby Srbi, ktorí žijú na severe, prijali, že buď budú žiť v Kosove a bojovali za dobrú, normálnu autonómiu v rámci Kosova. Toto je pozitívny vývoj. Na juh od rieky Iber sme pozorovali naozaj napredovanie, rozvoj, zvolili sa e, mestské správy, starostovia, primátory pozorovala sa i e, veľmi dobrá atmosféra v hospodárskom živote a v multietnickom spôsobe života v Kosove vo všeobecnosti. Dôležitosť právneho štátu e, počerkuje misia EULEX. Je to najväčšia civilná misia, ktorú máme v teréne. V Kosove sa napreduje v oblastiach, ako je boj proti korupcii, organizovanému zločinu a vojnovým zločinom. E, niektorí e, zlo, vojnoví zločinci, napríklad bývalý minister dopravy, pán Limaj, už teraz stojí pred súdom, vyšetrujú sa jeho činy a tá, podobné veci sa budú diať e, v oblasti korupcie organizovaného zločinu, hoci Kosovo ešte musí zvýšiť úsilia v tejto veci. Tí, ktorí pochádzajú z nových členských štátov a sú členmi misie EULEX, by mali byť e, tolerantní a dobre spolupracovať so sudcami a všetkými orgánmi e, činnými v trestnom konaní a v programe svetkov v Kosove, aby bola naozaj súčinnosť, spolupráca a kooperácia v poriadku a aby bolo možné prípadných svetkov umiestniť aj mimo Kosova v iných členských štátoch EÚ, aby bolo pozorom, pozoru menej vzájomné. Keďže som už povedala, že sú tu poslanci z Kosovského parlamentu, musím povedať, že parlamentné zhromaždenie má dôležitú úlohu pri e, dohľade nad rozpočtovým procesom, volebným postupom a takisto treba urobiť reformy, ústavné a volebné reformy, nasledujúcich 18 až 24 mesiacov hneď po voľbách, ktoré sa nedávno odohrali. Netreba už tento proces ďalej odkladať. Spomenula som korupciu, ktorá stále vzbudzuje obavy u občanov Kosova. Vláda by mala urobiť o čosi viac a takisto orgány či na trestnom konaní a orgány, ktoré zabezpečujú výkon práva, by sa mali zapojiť do boja proti korupcii, aby e, občania znovu nadobudli rešpekt a dôveru k právu. Isté, že sme pozorovali progres, ale nezávislosť súdov a prokurátorov e, je ešte niečo, čo je iba žiaduce, čo ešte nie je realitou. Tam treba urobiť mnoho práce. Čo sa týka verejnej služby, e, Európsky ja ako európsky úradník takisto zdôrazňujem, aby aj kosovskí verejní úradníci sa zodpovedne správali k svojej práci, lebo sú zodpovední za chod verejných ustanovizní a musia v nich mať ich vlastní občania dôveru. Nezávislosť médií, to je veľmi dôležitý aspekt nie len na Balkáne, nie len v Kosove, ale vo všetkých štátoch EÚ. Dôležitosť toho, že existujú silné a nezávislé médiá, a že nikto nebojuje proti nezávislosti a sile médií, to je dôležitý aspekt. Diskriminácia, či už na základe etnického, e, náboženského pôvodu alebo diskriminácia voči ženám, voči postihnutým. Existuje tu dobrý právny rámec a realizácia zákonov je v poriadku, ale ešte stále sa týmto skupinám nedostáva toľko podpory a pomoci, koľko by sa mohlo takisto práca ombudsmena ešte by si vyžadovala väčšiu podporu. Kultúrne a náboženské dedictvo. V tejto kapitole sme pozorovali progres. Treba však prijať nové zákony, napríklad o historickom centre Prizreno, ktorý musí byť chránený. E, nemáme ešte dostatočnú právnu bázu na to, aby sa dalo oprieť o zákony a chrániť toto dedictvo. Hospodárstvo. Tu sú isté obavy podobne ako v oblasti životného prostredia a jeho ochrany máme dve uholné elektrárne v Kosove A a B a deti a občania, ktorí bývajú v Pristine, najmä v zime, trpia prevádzkou týchto uhoľných elektrární, pretože vzduch je znečistený toxínmi a dymom, ktorý únika z komínov týchto tovární. Treba investovať do obnoviteľných energií, do energetickej efektívnosti a treba sa e, vydať cestou výskumu alternatívnych zdrojov energie a treba e, kosovskú elektráreň označenú písmenom A čím skôr zatvoriť. Toľko z mojej strany. To sú tie najdôležitejšie veci, ktoré som chcela povedať a dúfam, že s kolegami teraz začneme o tom diskutovať. Vieme, že ešte máme rozdielne názory o postavení Kosova a jeho statuse. Napriek tomu sa teším, že sa nám darí udržať si jasnú väčšinu mm, u tých, ktorí uznávajú existenciu Kosova, súvisí s tým budúcnosť Európskej únie. A my v Európskom parlamente sme boli podporujúci, chápajúci tento proces osamostatňovania Kosova a dúfam, že aj keď zaznejú kontroverzné názory, e, rozpráva bude zaujímavá a hlasovať sa bude až e, v marci. Teším sa na spoluprácu. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pani Lunáček. Spomenuli ste prítomnosť delegácie z parlamentného zhromaždenia Kosova. Práve prichádzajú a prišli a vítame ich medzi nami. A teraz začína rozprava, rozprava ako prvý pán Kukan, ktorý je predsedom delegácie kompetentnej pre Kosovo. A poprosím ho, aby sa obmedzil na tri minúty. Nechcem, nechcem byť príliš prísny, ale chcem zorganizovať rozpravu. You, Ďakujem, pán predseda. Ja by som rád ocenil správu pani Lunaček. Myslím, že je dobrým základom pre celkovú správu parlamentu o Kosove. Toto je taká dosť e, zaužívaná fráza, ktorou spravidla začíname svoj príspevok, ale v tomto prípade to naozaj myslím srdečne. Myslím si, že správa spomína všetky najnaliehavejšie témy a taktiež dúfam, že správa pomôže Kosovu posunúť sa vpred vo svojom reformnom procese a so svojím e, integračným programom. Myslím, že všetci z nás, ktorí ešte neuznali nezávislosť Kosova, vidíme budúcnosť Kosova v Európe a v Európskej únii. Súhlasím s hodnotením komisie v tejto pokrokovej správe, že Kosovo dosiahlo pokrok v mnohých politických oblastiach. Najmä, čo sa týka koordinácie Európskeho programu v Kosove, tá sa zlepšila a došlo k významným reformám, ako napríklad reformy súdnictva a tieto sa nadalej implementujú. Je dôležité eh, podporovať dialog s Belehradom, ten sa posúva pred a dúfame, že prinesie konkrétne výsledky aj pre Srbsko, aj pre Kosovo. Tu sú možno príliš veľkým optimistom, keďže vieme, aj keď vieme, aké ťažkosti tam sú, ale myslím si, že nie je na škodu byť optimistom. Nemali by sme zabúdať, že celý proces vznikol preto, aby sa životy bežných ľudí v Kosove a v Srbsku uľahčili. Aj keď mnoho udalostí za posledných 6 mesiacov dokazuje, že niekedy sme svedkami opačného vývoja. Musíme podporiť obe strany v ich úsilí zbližovania sa a vzájomného dialógu. Taktiež je potrebné poznamenať, že sú tu aj problematické oblasti. Kosovo musí vylepšiť situáciu vo verejnej správe, Ďalej sledovanie dodržovania legislatívy a súdnictva je potrebné taktiež aktívnejšie bojovať proti organizovanému zločinu a korupcii. Tie sú totiž žiaľ ešte stále rozšírené v Kosove. Aj keď to nie je iba špecialita Kosova, situácia na severe je ešte stále veľmi napätá. Myslím, že sa nesmie prenechať jednotlivým skupinám, aby rozhodovali o vývoji tejto časti Kosova. Za dodržania práv ľudí, ktorí žijú v týchto regiónoch e, na protest, e, mala by sa dodržiavať právomoc EULEXu a ďalších misií, sledovať vývoj v tejto oblasti, ako už povedala pani Lunaček. Myslím si, že by sme mali podporiť misiu EULEX v Kosove. E, zohľadňujúc posledné udalosti a význam misie Kosova pre Európsku úniu, možno bolo vhodné stretnúť sa so zastupcami EULEXu a aktualizovať naše poznatky o situácii priamo v teréne. Čo sa týka vízovej liberalizácie, som rád, že komisia navrhla začiatok vízového dialogu s Kosovom. Je dôležité, aby sme nezanedbávali Kosovo a neizolovali jeho obyvateľstvo o zvyšku Európy. Kosovské orgány však musia e, dokázať, e, že sú odhodlané naďalej pracovať na splňaní podmienok, ktoré súvisia s vízovou liberalizáciou. Myslím, že vo všeobecnosti máme pred sebou dobrú správu a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Spravodajkyňa bola ochotná spolupracovať, to si veľmi ceníme a budeme sa e, správať podobne. Ďakujeme pekne, pán Kukán. Pán Panceri v mene skupiny socialistov. Prosím, 3 minúty, ak by to stačilo. Ďakujem. Je to iba prvá výmena názorov. Zrejme sa nám ešte podarí vrátiť sa k tejto téme neskôr. V tomto návrhu správy sa potvrdzuje, že je možnosť e, európskej integrácie pre Kosovo. Myslím, že to je pozitívne. A musí toto úsilie ísť paralelne s úsilím vo vzťahu ku Srbsku. Ešte stále máme však pred sebou mnoho práce. Musíme zabezpečiť dodržiavanie legislatívy. To je základ, ak Kosovo chce ekonomicky rásť, ak chce byť dôveryhodné Nemali by sme zabúdať, že sú rozsiahle problémy s fondmi Medzinárodného menového fondu. Boli vyčlenené v roku 2010, potom došlo k ich zablokovaniu kvôli negatívnemu vplyvu prania špinavých peňazí. Potom neskôr vláda zasiahla, urobila isté opatrenia a to celý proces spomalilo. Teda v tomto smere je ešte pred nami veľa práce. K jednej veci by som sa rád vyjadril podrobnejšie, ak dovolíte. Je to misia EULEX. Tá sa spomína aj v správe. Ja nie som až takým optimistom ako pani Lunáček v tejto veci. Najmä keď zohľadníme plán refinancovania na rok 2012, myslím si, že situácia sa dosť výrazne zmení. Myslím si, že Výsledky misie EULEX nie sú uspokojivé, musíme to riešiť, musíme riešiť príčiny tejto nevýkonnosti. V tomto politickom procese a v politickom kontexte otázky nezávislosti EULEXu to sú stanoviska členských štátov e, do istej miery prekážkou. Ďalej je tu otázka vzťahov medzi štátmi, ale musíme tomuto venovať väčšiu pozornosť. Ak sa má rozšíriť EULEX, je potrebné ho reformovať a musíme sa v tomto smere viac snažiť. Domnievam sa, že v správe musíme jasne naznačiť, kde je potrebné urobiť tieto nápravy v činnosti misie EULEX, ak naozaj chceme vytvoriť predpoklady, o ktorých hovorila pani Lunáček, na to, aby sa zlepšila budúcnosť Kosova, musíme zakročiť aktívnejšie. Toľko z mojej strany. Zrejme bude ešte priestor diskutovať. Ďakujeme pekne, pán Panceri. To bolo presne 3 minúty. Pán Laki, ďakujeme pekne. I'm not so enthusiastic, eh, Ani ja nie som až takým optimistom ako pani Lunaček, myslím si, že správa je príliš nekritická k aktuálnej situácii v Kosove. Podľa mňa to neprispieva príliš e, k e, reformnému procesu kosovských inštitúcií. Domnívam sa, že správa by mala zohľadiť e, ozajstnú a skutočnú situáciu v krajine a nevnímať to s rúžovými okuliarmi. 5 členských štátov, ktoré ešte stále neuznali Kosovo, majú na to zrejme dobré dôvody. Ja si nemyslím, že pokrok e, tejto krajiny je až tak významný. Viacero medzinárodných inštitúcií zaujalo stanovisko k pokroku Kosova a aj keď e, princípy právneho štátu a integrácia do európskych štandardov e, prebieha, ich posudok je predsa len negatívny do veľkej miery a ja s tým súhlasím. Nezaznamenal som žiadne významné úsilie zo strany Kosova. Ak naozaj posudzujeme fakty a nie vzletné slova, musíme to vnímať naozaj vecne. Jedným z kritických bodov je EULEX. Zástupcovia misie EULEX pred niekoľkými mesiacmi prišli na náš výbor a Fakty, ktoré tu predniesli, neboli uspokojivé. Misia Eulex je veľmi zvláštnou inštitúciou. Mali by poskytovať poradenstvo kosovskej vláde a v skutočnosti by mali nahradiť kosovské súdnictvo a prokurátora v boji proti organizovanému zločinu. Z táto misia stojí európskeho dneho poplatníka viac ako 100 miliónov eur ročne. Je to naozaj zaražajúca suma na činnosť menej ako dvoch tisícok ľudí stoja 5 až 6 násobne viac ako ktorákoľvek bežná policajná zložka v ktoromkoľvek členskom štáte, štáte a nemáme žiadne konkrétne výsledky ich práce. Ja som si prečítal ich správe, a taktiež eh, som eh, diskutoval s kolegami o ich správe. Správa je nezrozumiteľná. Eh, nespomínajú sa v nej žiadne konkrétne výsledky ich činnosti, nehovoria o tom, ako využívajú tie tisíce ľudí, ktoré pre nich pracujú a tie milióny z európskych daní. Spýtal som sa ich na to priamo a ich odpoveď podľa mňa nebola uspokojivá. Ja sa preto domnievam, že správa by mala byť o mnoho kritickejšia činnosti Eulexu a súhlasím s kolegom Pancerim, ktorý hovorí, že ak by sme mali naďalej financovať túto inštitúciu, musíme úplne zmeniť ich organizáciu a zvýšiť ich efektívnosť a dôveryhodnosť. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Earl of Darmod na 3 minúty. Um, Ďakujem, pán predseda. Odkedy som uh, v tejto miestnosti, eh, napísal som si niekoľko termínov, ktoré sa použili v súvislosti s Kosovom. Diskriminácia, súdnictvo, nega, nedostatočné princípy právneho štátu, korupcia, neslobodná tlač, rozšírený organizovaný zločin, pranie špinavých peňazí, toto sú pojmy, ktoré popisujú situáciu v Kosove, ktoré použili kolegovia. Mohli dodať, a možno to spomínajú v správe, že na základe oficiálnych údajov nezamestnanosť v Kosove je 45 To sú oficiálne údaje, celkom isté je v skutočnosti tento počet ešte vyšší. E, je to krajina, spoločnosť, ktorá vôbec nefunguje a iba skupina z Eh, rôznymi ambíciami v Európskej únii by čo i len na moment zvážila možnosť vstupu tejto krajiny do Európskej únie. Faktom je, že ak by Kosovo malo mať možnosť vstúpiť, moja strana bude rozhodne proti, to vás môžem ubezpečiť, náklady na túto nefunkčnú spoločnosť by v plnej miere niesli daňoví poplatníci Európskej únie. Predložil som viacero otázok komisii zhruba pred dvoma týždňami a čakám na peto ich odpovede, čakám na to, ako komisia vníma, aké budú náklady vstupu Kosova. Ale Srbko, Srbsko, ktoré je síce väčšou krajinou, nie je však kandidátskou krajinou, už teraz obdržalo 3,3 miliardy eur eh, v pomoci za posledných 5 rokov um, situácia v prípade Kosova zrejme bude podobná a v časoch, keď moji uh, voliči um, majú problém prežiť uh, od jedného platu k druhému, podľa mňa to nie je vhodný postup. Nie je vhodné financovať e, takúto nefunkčnú spoločnosť. Podľa mňa je uh, Nehorázno, že máme návrh, neviem, toho predložil, že by malo dôjsť k liberalizácii rež- vízového režimu, respektíve, že by sa mal zaviesť bezvízový režim medzi krajinami EÚ a Kosovom. To snad nemyslíte vážne. Ako chcete predložiť takýto návrh e, s vedomím toho, aká vysoká je miera organizovaného zločinu v tejto krajine? A ešte posledná vec. Niektoré politické strany vo Veľkej Británii tvrdia, že sú za zredukovaný rozpočet nie zmrazený, ale zredukovaný európsky rozpočet. Musím ich upozorniť, vidím ich tu, ich zástupcov, že toto stanovisko jednoducho nie je dôveryhodné. Nedá sa predsa tvrdiť, že ste za obmedzenie rozpočtu Európskej únie a pritom ste za vstup Kosova a iných podobných krajín do Európskej únie. To jednoducho si navzájom protirečí. Ďakujem pekne rečníkovi, že rešpektoval rečnícky čas. A teraz pán Weigl tiež poprosím na 3 minúty. Obviously... Situácia v Kosove zjavne nie je tá najlepšia. Sú tam mnohé, mnohé problémy, to je jasné. Myslím si však, že Kosovo si nezaslúži v žiadnom prípade, aby sme s ním zaobchádzali tak, že by sme používali taký, také silné a nevhodné slova, ako sme priamo počuli. Je to komplikovaná krajina, mladá krajina, mladý národ. A podľa mňa mnohé problémy Kosova vyplývajú z toho faktu, že sedem členských štátov EÚ ešte stále oficiálne neuznalo, prepačte, 5, opravuje sa rečník, neuznalo status Kosova ako krajiny. Zostáva faktom, že je ťažké vybudovať nový štát od začiatku, novú spoločnosť a nové vzťahy s ostatnými štátmi. A ak sa naozaj chce Kosovo integrovať, chce sa určite pripojiť k EÚ. Ak chce EÚ, aby sa Kosovo pripojilo k EÚ musí dosiahnuť jednomyselné stanovisko k takéto dôležitej otázke. Myslím si, že je možné dospieť k záverom a pochopiť, prečo sú incidenty na hraniciach, prečo sú neustále problémy so susediacimi krajinami Kosova. Pre nás je však dôležitá tá stabilita Európy a preto aj táto časť Európy musí byť stabilná. Preto treba, aby Európska únia hovorila jedným jazykom. Je lacnejšie podporiť to, aby sa Kosovo zaintegrovalo do Európskej únie, ako platiť účty za prípadnú vojnu, potenciálnu vojnu, budúcu vojnu v tejto časti sveta. Tlieskam spravodajkyni za túto správu. Je napísaná v dobrej viere, a je podporujúca vo svojom duchu. A podľa mňa vláda Kosova by mala byť otvorenejšia možnosti, aby sa Srby mohli vrátiť do Kosova a mala by venovať viac pozornosti otázke historického a náboženského dedictva ktoré súvisí so srbskou prítomnosťou v Kosove. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pán Weigl. A teraz pán Tanok tiež poprosím 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Áno, mám v tomto svoj záujem. Mali sme s pani Lunačekovou odlišné názory už v minulosti. Ja si myslím, že keď hovoríme o Kosove, netreba používať taký mierny jazyk. Podľa mňa Kosovo zostáva problematickou súčasťou aj medzinárodnej komunity, nielen Európskej únie. A nielen 5 EU e členských štátov, ale aj ďalšie krajiny vo svete neuznali Kosovo. Je to polovica štátov OSN, a e, tiež veľká časť členov Bezpečnostnej rady OSN, dokonca Rusko, Čína. A to je jednoducho nepríjemná situácia, v ktorej sa e, tento štát nachádza niekde vysí vo vzduchu, ako Tajvan. To jednoducho nie je dlhodobo udržateľné. Kosovo, čo je veľmi smutné, Používa sprostredkovateľov medzinárodnej agentúry, ktoré ho zastupujú na týchto fórach. Neviem presne, koľko ich je, čo tam robia. EULEX už minul stovky miliónov dolárov na malú suchozemskú krajinu, o ktorej e, právnom statuse sú pochybnosti a ktorá nemá dostatok priamých zahraničných investícií a má veľmi chudobné vlastné zdroje, takže vidíme tú sériu problémov, ktorá pred Kosovom stojí a to ešte sa vyjadrujem mierne. Kosovo sa stáva monokultúrou. Kosovo e, bolo šampiónom vlastne jeden z dôvodov, prečo podporiť Kosovo v čase, keď NATO viedlo vojnu v tomto regióne, aby, bolo, aby, sa, aby vznikla multinárodná spoločnosť aj v Kosove. Lenže ja som navštívil enklávy v Kosove a mladí Srbi opúšťajú Kosovo, nevidia v ňom svoju budúcnosť a mnohí idú do eh, okolia Metrovice, severne od rieky Ibar a 90 Srbov uh, už žije tam a rieka Ibar vlastne už tvorí predel, pretože na juh od nej žije veľmi málo Srbov. Uh, moja skupina, ktoré, v ktorej som koordinátorov, dlhodobo veríme, že ak bude existovať dialog, ktorý bude vedieť Kathy Ashtonová uh, a pán Cooper, tak je lepšie, aby sme radšej skôr než neskôr vyriešili túto situáciu. Možno by sme mohli použiť formulku e, teritorium za mier a dohodnúť sa na takom riešení, ktoré by uznali aj Priština, aj Belehrad. Pretože usádzať sa na území, ktoré formálne dostalo späť svoju suverenitu na sever od rieky Iber, na, ako výmenu za enklavy na severe, dokonca darovať malú súčasť územia, kde by žila väčšina Albáncov. Toto sú teoretické premisy, argumenty, e, podobné ako keď sa snažíme dosiahnuť mier na Blízkom východe medzi Arabmi, Palestínčanmi, Izraelčanmi a snažíme sa vytvoriť e, riešenie, ktoré by zahrňalo dva štáty. Podobnú situáciu máme tu v Európe. Je tam podobne napäté a nepriateľské, e, nepriateľské ovzdušie. Sú tu dve etnika, ktoré celé dekády sa k sebe správajú nepriateľsky. Takže treba naozaj túto formulku teritorium zamier zvážne zvážiť. Srbov treba mm, presvedčiť, že to riešenie je dobré. A Kosovčania by, ak chcú zostať slobodní a nezávislí, tiež mali tolerovať isté veci. Ďakujem pekne pánovi Tanokovi a teraz poprosím pán Preda na 3 minúty, ak by sa dalo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mám poznámku k jednému odseku, pretože si myslím, že je trochu naivný. Ospravňujem sa, že som možno taký radikálny, ale tých 5 štátov, ktoré neuznávajú Kosovo, nemali by sme ich až tak, ako nebalo by to byť rozhodujúca vec. Nehovorím, že by to bolo niečo okrajové a že to nemá význam, ale je to veľmi citlivá politická otázka a myslím si, že správa to vôbec neberie do úvahy, ako keby tá väčšina 22 krajín, ktoré Kosovo uznávajú, ako keby to neznamenalo. A pre tých 5 je to veľmi citlivá otázka, takže musíme eh, brať perspektívu týchto štátov, seriózne, vážne a neprejsť to len takou konštatáciou, že by si mali zvážiť, čo budú robiť. A po druhé, pred niekoľkými dňami v tlači bola informácia, že 20 tisíc Srbov na severe Kosova požiadalo podporu a ochranu ruských orgánov. Dokonca sa hovorilo, že významný počet kosovských Srbov požiadali o ruské štátne občianstvo. Môžeme to všelijako interpretovať, ale podľa mňa je veľmi významné, že vôbec nemyslia na nás, na Európanov. To preukazuje nedostatok dôvery časti obyvateľov Kosova v Európu, v tých 22 aj v tých 5 ostatných krajín. A preto by sme mali pouvažovať, ako vyvíjame tlak na Belehrad. Ja si myslím, že niekedy máme kontraproduktívny výsledok a že časť kosovského obyvateľstva vzdialujeme od Európy. A odsek 9 EULEX vyzýva členské štáty, ktoré oznámili stiahnutie svojich jednotiek, tak vyzýva, aby pouvažovali o tomto fakte Pokiaľ ide o situáciu v Rumunsku, ja si myslím, že tam je konsenzus a zhoda a nie je tam nejaká šanca, je to len dodatočná informácia e, sa k tomu rozhodnutiu vrátiť a nejak ho zvrátiť. Ďakujem, pán Preda. A teraz pani Kopa, nech sa páči. President. Uh, I must admit, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Musím pripustiť, že ma trošku frustruje návrh textu pani Lunáček. Zdá sa, že spravodajkyňa nie je ochotná prijať fakt, že 5 členských štátov ešte neuznalo existenciu Kosova ako krajiny a táto správa nesmie byť nástrojom vyvíjania tlaku na tieto krajiny, aby uznali Kosovo. A takáto je pravda. Myslím, že to, čo parlament chce, touto správou povedať, je, že sa chce vyslať pozitívny signál a občanom Kosova, že majú budúcnosť v Európe. Preto e, veľká väčšina z nás podporuje liberalizáciu víz a sme radi, že komisia chce začať vízový dialog. Myslím, že sa nám môže podariť e, splniť tieto cieľe, vyslať takýto politický signál, ale musíme si uvedomiť, že tie členské štáty, ktoré majú politické a právne výhrady, nezmenia svoje stanovisko, ak sa nenájde spoločne priateľné riešenie problému štatútu. Moja druhá pripomienka sa týka dialógu medzi orgánmi v Prištine a Belhrade. Myslím, že táto, táto časť textu musí byť vyrovnanejšia, pretože v súčasnej verzii Všetka zodpovednosť padá na Belehrad. Popisuje sa to ako priamy dopad neimplementácie dohody a nezohľadňuje sa skutočnosť, že kosovská polícia začala celú krízu minulý rok. Predpokladáme, že sa zavedie nový ocek 6 v súvislosti s rozhodnutím Belhradu opätovne nadviezať dialog s Prištinou a stanovisko parlamentu by malo byť také, že odsudzuje akékoľvek jednostranné pokusy, akékoľvek zavadzenie embarga a využitie násilia či už zo strany Srbska alebo Kosova. Isté, európsky pohľad je dôležitým prvkom v tomto kontexte a musíme taktiež zdôrazniť, že dialog je jediným spôsobom pokroku a riešenie musí byť v prospech všetkých obyvateľov celého regiónu v súčasnosti rozhodnutie o poskytnutí štatutu kandidátskej krajiny Srbska je ohrozené, takže už sa vyvíja tlak na obe strany, aj na Srbsko. Myslím, že musíme o mnoho viac zdôrazniť, že orgány v Prištine musia sledovať dodržanie základných práv Srbov v Kosove a taktiež vyzvať orgány, aby sa pokúsili zvýšiť bezpečnosť Srbov eh, v Kosove a aby nemuseli opúšťať svoju domovinu. Ďakujem pekne, pani Kopa. Teraz pán Brogo na 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne. Domnievam sa, že sa nespomína jasne, e, že Kosovo ešte neuznali všetky členské štáty EÚ a to z dôvodu celého radu vnútorných problémov. Ehm, ešte potečie veľa vody vo vode, kým sa Kosovo stane plne funkčným štátom, otázky súdnictva, otázky dodržovania právneho štátu, administratívy a tak ďalej, taktiež konfliktu so Srbskom. Toto všetko sú prekážky, ktoré sťažujú cestu Kosova vpred. Myslím, že na druhej strane však je potrebné povedať, že vyhliadky sa musia ehm, držať pozitívne, musíme dodržať prísľub, že ak sa dodržia záväzky, že aj my sa budeme držať našich prísľubov. Myslím si, že toto je dôležitá otázka na zachovanie stability celého regiónu. Prísľub z test zo Solúna vo veci rozširovania má totiž to priamy vplyv na zachovanie stability a mieru v celom tomto regióne. Takéto skúsenosti sme nadobudli aj v iných regiónoch. Myslím, že toto je veľmi zásadná otázka. Ak sa totiž splnia všetky predpoklady, a vyhliadky na vstup pravidla pomáhajú e, plne, e, splne tieto požiadavky, musíme sa držať našich prísľubov. Mnohí tvrdia, že je to príliš drahé. drahí sú vojaci, celé vojsko a rôzne iné obranné mechanizmy. Taktiež je príliš drahé, keď sa prelieva krv. To nemá nič spoločné s imperiálnymi pocitmi takému grófovi sa asi ľahšie hovorí o rôznych imperialistických pocitoch, pretože má k tomu historický vzťah. Ale čo sa týka celej Európskej únie, ktorá sa snaží celý tento región, ktorý bol neustále poznačený nepokojmi, konfliktmi, nejakým spôsobom um, nasmerovať eh, k mieru, k pokoju a popisovať takúto snahu ako imperialistickú, to podľa mňa svedčí o tom e, nielen, že rečník nemá ani intelektuálne základy, ale nemá ani e, základné porozumenie, na čom vôbec stojí celá Európska únia. Ďakujeme pekne. Pán Brok, teraz pani Munes. Pán predseda, do histórie tohto výboru sa dostane to, ako arbitrávne pridelujete rečnícky čas Pani Lunáček nespomína vo svojom texte uznesenie OSN 1244 z 99. roku a keď cituje titulia texty dokumentov, ktoré majú odvolávku tejto rezolúcie Rady bezpečnosti OSN v odseku 1 hovorí, že EP by si želalo alebo by uvítalo, že 5 štátov, ktoré neuznali Kosovo, aby tak urobili. No tak musíme. To je znamená, ako keby nastojila na niečom, aby robil Európsky parlament niečo, prečo nemá kompetencie. No našim cieľom by malo byť mať čo najjednotnejšie stanovisko Ocek 6 obvinuje Srbsko, že nesplňa vopred uzavreté dohody a žiada od nich, aby splnili ciele dialógu a aby tieto dohody a ustanovenia plnili. Ale to by sme mali upresniť, že to bolo Srbsko, ktoré predložilo OSN návrh uznesenia a vo svojom poslednom oznámení OSN sa hovorí, že Srbsko skutočne už prijalo prvé opatrenia a tiež sa uznáva, že Srbsko prijal bod, prijalo bod o voľnom obchode. Konštruktívny postoj krajín, ktoré neuznali Kosovo v rámci EÚ, ja si myslím, že toto pozitívne prispieva k stabilite Západného Balkánu a tento prístup napríklad umožnil stretnutia na najvyššej úrovni Prvé stretnutie bolo počas španielského predsedníctva a tiež sa jednomyselne prijalo uznesenie v septembri 2010 a tiež na valnom zhromaždení OSN a tiež sa viedol kľúčový dialog medzi zainteresovanými. Keby sme boli len na strane jednej zo zainteresovaných strán, tak tento dialog by nebol možný. Bolo by želateľné, aby EP neustúpil od toho, že dosiahne široký konsenzus v štatúte Kosova a mali by sme rešpektovať medzinárodné zákony a legislatívu a mali by sme rešpektovať oficiálne označenie Kosova, teda podľa rezolúcie 1244-99 OSN a nechať v kompetencii zvrchovaných štátov, aby uznali či neuznali istý štát, pretože je to v ich kompetencii. A tiež by som dodala, že EP by sa mal sústrediť na cestu reforiem v Kosove, hlavne tie, ktoré sa týkajú občanov, a že by sa mal sústrediť na problémy, ktoré sú v oznámení komisie z 12. októbra. Právny štát, korupcia, organizovaný zločin, hospodárska situácia a tak ďalej a tak ďalej a nie na také témy, ktoré vyvolávajú rozporné názory. Obnovenie dialógu Belehrad a Priština ukazuje, že je rozhodujúce prispievať k dialógu medzi týmito dvomi krajinami a dnes v rade prebehlo komunike, kde sa pozitívne oceňuje obnovenie dialogu dvoch strán. Pani Muniz, ja udelujem slovo podľa veľmi prísnych pravidel. Prví sú noví spravodajci, keď sú prítomní. Potom mám chronologický zoznam a robím to samozrejme aj vzhľadom na politické skupiny. Urobil som chybu s pánom Erlaky, pretože som zabudol, že e, prestúpil z jednej politickej skupiny do druhej, ale to bol len malý incident. Samozrejme, že nikoho nepreferujem žiadnu politickú skupinu a to je moje vysvetlenie. A teraz pán, pán Watson, prišli ste ako posledný máme málo času, tak poprosím vás maximálne jednu, dve minúty. Thank you, president. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Stačí mi jedna minúta. Nikto tu nie je iný za moju skupinu, preto sa cítim povinný povedať, že podporujeme vyváženú správu. Myslíme si, že spravodajkyňa odviedla dobrú prácu a veríme, že s Kosovom sa má zaobchádzať férovo, podobne ako s každou ďalšou krajinou vo svete. Možno je to mladá krajina, ale len nedávno prekonala ústavnú krízu úspešne a myslím si, že návrh nie je správny a budeme veľmi radi, keď budeme môcť túto správu podporiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Watson, aj za to, že ste boli taký stručný. A teraz na záver, ak je možné na 3 minúty e, vystúpenie spravodajkyne. Pokúsim sa o, o 3 minúty to ukončiť. Ja som dúfala, že bude čas aj na e, širšiu rozprávu. Ďakujem kolegom, ktorí podporili e, túto správu, ale chcela by som poďakovať aj tým, ktorí boli veľmi kritickí. Vedela som vopred, že sa to stane a chcem sa vyjadriť niektorým prvkom, ktoré ste spomenuli. Jedna vec, ktorú spomenuli viacerí predračníci bola kritika Eulexu. Ja som bola tá, ktorá tiež kritizovala v minulosti niektoré aspekty činnosti Eulexu, čiže som ochotná si e, dovoliť e, volať po zhromažďovaní ďalších informácií o ich práci, ale nový mandát, ktorý bude musieť Eulex mať, bude treba zreformovať. To sa už deje, tak či tak. V tom by som Eh, súhlasila s tým, ktorí v zásade EULEX podporujú a s tý, tý, tým, ktorí povedali, že ani žiadnu podporu sa nevedia predstaviť, to by som chcela povedať, že s nimi až tak nesúhlasím. Pán William Dartmouth sa vyjadril k nezávislosti médií. Spomeňme slovo Murdoch a členské štáty. Už tu pán Dartmouth nie je, bohužiaľ. Členské štáty EÚ mali tiež svoje škandály, a ne, nečudujme sa, že aj Kosovo má svoje škandály. Na druhej strane k e, veci, ktorá súvisí s kritikou neuznanie Kosova niektorými členskými štátmi. Ja si myslím, že minulý rok sme tu odhlasovali podobné znenie v inom dokumente a niektoré tieto spomínané krajiny, vlády ich krajín, ktoré sa teraz práve menia, ako vieme, a možno bude aj šanca na zmenu postoja. Ale problém, ktorý vidím v parlamente, kde zastupujeme spoločnú úniu, nie len naše jednotlivé členské štáty. A ja dúfam, že európska integrácia Kosova je európskou vecou. A v týchto piatich krajinách sú často domáce záležitosti, ktoré bránia prijaťu nezávislosti Kosova Napriek tomu dúfam, že sa nám podarí zabezpečiť väčšinu aj v tejto veci. Teraz k, ku kritike, ktorá tu zaznela k rýchlosti napredovania Kosova. Ak si dobre prečítate moju správu, vidíte, že ja tiež kritizujem to, čo sa v Kosove zatiaľ nedočiahlo, nedosiahlo a že volám potom, aby sa ešte urobilo veľa práce v Kosove, takže dúfam, že to uznáte, kolegovia, keď si dobre prečítate Nájdete to tam. Pán Tenok, prekvapilo ma, keď ste povedali, že sa Kosovo stáva monokultúrou. Keď ste boli v pracovnej skupine na Západnom Balkáne, pamätám si, že ste tam boli, tak tam boli aj poslanci z Kosova, albánska väčšina, ale zároveň tam boli Srby, e, Romovia, Čiernohorci a asi tri alebo štyri ďalšie etnické skupiny. Neviem, prečo máte pocit, že to je monokultúra. Teraz k srbskej menšine. Pán Tenok e, vie, že na juhu sú dokonca starostovia primátory, jednotlivé komunity. Áno, sever je problém a o tom hovorím vo svojej správe, že problém tam je. Dúfam, že dialog bude mať aj svoje pozitívne aspekty. A vidím i to, že Srbsko musí implementovať ďalšie kroky, nedávne, nedávne dokumenty rady aj hovoria o podobných veciach, takisto v e, registre obč- občanov, to tiež všetko čaká na to, aby sa to zrealizovalo. Ja som za to, aby, nie som za to, aby sa stalo Kosovo čoskoro kandidátom vstupu, ale som za to, aby sme mali dobre susedské vzťahy v tomto regióne, tak ako to povedal že pán komisár Fule. Ďakujem, teším sa na rozpravu 13. decembra je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a potom sa budeme o tejto veci zavrať znova. Ďakujem za slovo. Diskusia o pozmeňujúcich návrhoch 23. a 24. januára. Uzavre, uzavierame túto rozpravu a ďakujem, že ste informovali o harmonograme. A teraz návrh správy s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o spôsobe možného založenia Európskej nadácie pre demokraciu EDD. Je to prvá výmena názorov tohto odporúčania a naozaj veľmi stručne poprosím spravodajcu aj tieňových spravodajcov. Samotná diskusia bude neskôr. Srbský minister má prísť o 7 minút, tak sa pokúsime urobiť veľmi rýchlo výmenu názorov k tomuto odporúčaniu. Pán Lambsdorff. Ja, Dank, ähm, Ďakujem, pán predseda. Diskutujeme teraz o návrhu odporúčania Rade o podrobnostiach zriadenia Európskej nadácie pre demokraciu. Na pozadí tohto je vývoj v arabskom svete aj v iných krajinách a to dokazuje, že nástroje, ktoré má k dispozícii Európska únia vo veci podpory demokracie, nie sú dostatočné v mnohých prípadoch a podľa nás by bolo vhodnejšie mať strategické nástroje a môcť reagovať rýchlejšie v prípade zmeny situácie v krajine. Túto analýzu zdieľa aj aktívne predsedníctvo, ktoré sa venuje tejto téme a tento projekt je taktiež predmetom pripomienkovania členských štátov 20. júna už sa očakáva zriadenie takejto nadácie. Respektíve 20. júna už odsúhlasili takéto zriadenie. Po rokovaniach s tými spravodajcami a po oficiálnom stretnutí tými spravodajcov vrátane informácií od ESVČ sa k tomu vyjadrili všetky politické strany Európskeho parlamentu. Je tu viacero bodov, ku ktorým by som sa rád krátkosti vyjadrila. Potom eh, sa teším na diskusiu, ak budú mať kolegové otázky. Eh, poprvé, chceme eh, reagovať strategickejšie a rýchlejšie. Slovami vysokej predstaviteľky chceme podporovať udržateľnú demokraciu. To sa týka krajín, ktoré sú v štádiu prerodu svojej demokracie musíme vytvárať partnerstva s tými aktérmi, ktorí pôsobia v týchto krajinách. A je dôležité, aby sme sa snažili dosiahnuť partnerstva aj s tými členskými štátmi, ktorí podporujú demokratické procesy a majú rôzne vlastné nadácie v týchto krajinách alebo využívajú európsky nástroje demokracie a ľudských práv. Toto doplňa navzájom ostatné nástroje. Napríklad by sa dal zriadiť fond, respektíve nadácia, ktorá bude poskytovať podporu, ale nebude samotná operatívne prítomná v teréne. Takáto nadácia by mohla spustiť projekty v niektorých členských štátoch e, za pomoci implementačných partnerov a neskôr by sa to prevzalo na úrovni Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, štrukturalizovaný dialog by sa viedol medzi takouto nadáciou a DHR. Čo sa týka rozsahu pôsobnosti, domnievame sa, že popis aktérov eh, bude relatívne široký, eh, tak aby sme dokázali reagovať rýchlo a zakročiť konkrétne tam, kde to bude nevyhnutné. Je dôležité, aby sme zakomponovali tohto procesu niekoľko aktérov, ktorí nemali doposiaľ možnosť podielať sa na využití nástroja DHR, tak aby sme podporovali politické síly. Nede tu o priame financovanie politických strán, aby som to povedal i hneď eh, na počiatku. Jasne, ide skôr o to, aby sme podporili politické hnutia, ktoré ešte iba vznikajú, aby sme im dali šancu etablovať sa. Chceme štíhlu štruktúru, chceme takú štruktúru, ktorá bude v úzkom kontakte e, s zastúpeniami ESVČ priamo v teréne a potom sa bude rozhodovať aj na úrovni vládnych štruktúr a pripomienkovacie konanie jasne ukazuje, že by sa do toho mal zapájať aj Európsky parlament. Európsky parlament ako rozpočtový orgán, keďže sa bude v tomto prípade vyžovať európsky rozpočet, musí mať slovo spolurozhodovania. Je dôležité nájsť politickú rovnováhu a aby sa mal možnosť vyjadrovať Európsky parlament k napríklad menovaniu zastupcov v tejto novej nadácii. Ďakujem pekne za pozornosť, si všem na diskusiu. Grazie, Ďakujem pekne, pán Lambsdorff. A teraz pani Sajfi na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som poďakovala kolegovi Lamsdorfovi za jeho poznámky. Mali sme príležitosť diskutovať o tejto téme. V zhode s ním samozrejme to, čo sa nedávno udialo v arabskom svete, e, to by nás malo primeť k tomu, aby sme mali revidovať našu partnerskú stratégiu s týmito krajinami. Vytvorenie tohto fondu by mala byť skutočná pridaná hodnota pre programy podpory demokratických režimov malo by to byť nástroj, ktorý bude mať ľahkú štruktúru a zjednodušené financovanie, ktoré by umožnili e, väčšiu schopnosť reakcie a flexibility. Takýto fond by mal umožniť e, väčšiu viditeľnosť EÚ v oblasti posilnenia demokracie a zabrániť tomu, aby EÚ e nebola označovaná že zasahuje do vnútorných záležitostí svojich susedov. A ešte niekoľko poznámok. Poprvé, kladiem si otázku, či je vhodné finančne podporovať fond priamo a priamo podporovať politické strany. Aké máme záruky? Nie je tu riziko, že by naša neutralita a rovnováha, ktorú musíme uchovať, že by boli ohrozené? Nebolo by rozumnejšie organizácie alebo NGOčky, aby pôsobenie EÚ nebolo chápané ako pokus o zasahovanie do vnútorných záležitostí zvrchovaného štátu. Druhá poznámka. Tento fond by mal byť v prvej etape podporiť obdobie prechodu a demokratického prechodu e, v našom najbližšom susedstve. Geografická zóna tohto fondu by mala poňať celý svet, ale so špecifickým upozornením alebo záujmom v budúcich rokoch na našich najbližších susedov v Európe a pri Európe. Ďalšia poznámka. Tento fond na základe toho, čo sa už robí v niektorých členských štátoch, financovať európsky projekt, aby sme pozývali významné politické osobnosti, ktoré sa jasne zaangažovali do demokratických procesov a procesov ochrany ľudských práv. To by uľahčilo komunikáciu EÚ s vonkajším svetom a spolupracovali by sme a podporovali by sme ľudí, ktorí bojujú za ľudské práva. Pokiaľ ide o administratívne možnosti, aby sme maximálne zľahčili riadenie a prevádzkové náklady, tak si kladiem otázku, aká by bola najlepšia štruktúra pre takýto fond. Nadácia alebo virtuálny fond. Tento fond by administratívne mohol spadať do generálneho riaditeľstva pre ľudské práva a um, demokraciu v ESVČ, aby bol koherentný v rámci globálnej politiky EÚ pre ľudské práva. A Európsky parlament musí byť úzko asociovaný k aplikácii, kontrole a riadeniu tohto fondu. Ďakujem pekne, pani Saifi. A teraz pani Gomeš, tiež poprosím dve minúty. Ďakujem pekne, pán predstavujúci. Hovorím v mene pani Veronik de Kaiser, ktorá je tieňovou spravodajkyňou za našu skupinu a nemohla prísť. Dovolte mi povedať, že som bola tou prvou osobou ešte pred spomínanými iniciatívami, ktorá som predložila myšlienku Európskej nadácie pre demokraciu v jednom texte, ktorý sa týkal ľudských práv v roku 2010. A to preto, že som videla potrebu existencie tohto, tejto nadácie, tohto fondu. Veronika ma poprosila, aby som zdôraznila, že kontrola Európskym parlamentom je zásadná ex ante alebo ex post, čo sa týka peňazí, stratégie, manažmentu tejto nadácie. Takže je dôležité, aby rada guvernérov, správna rada bola zrevidovaná podľa usmernení, aby to tieto záležitosti, na ktorých už pracuje rada, aby sa rozvinuli ďalej, posunuli ďalej pretože podľa štruktúr, ktoré vzniknú, každý členský štát by e, potom mohol pozvať 20, 27 členských štátov okolo stola. Máme lepšie zastúpenie parlamentu, keď berieme do úvahy celé plné politické spektrum tohto parlamentu a toto by mala mať na zreteli Európska nadácia pre demokraciu a chce byť E, prevádzky schopná v tom, čo chce robiť a teda podporovať bojovanie, budovanie demokracie e, v akejkoľvek časti sveta. Ďalším prvkom je politické vyvážené zastúpenie, to som vlastne už povedala, kde bude aj zastúpený parlament. A myslím si, že to e, je niečo, čo stojí za to dosahovať Prideľovanie finančných prostriedkov by malo byť miestnym aktérom a nie európskym nadáciám. To tu odznelo, ale sa to líši od toho, čo povedal. Navrhol vlastne Alexander Lamberv. Ja by som chcela ešte aj pochváliť Alexandra za jeho prácu. A moje dve vlastné poznámky, teraz hovorím za seba. Podľa mňa by sme mali dať prednosť podporiť e, tých, ktorí sú miestni, miestni aktéry v teréne, ale čo keď takíto miestni aktéry budú politickými stranami a, alebo nejakými nadáciami? To, to by sme nemali z, vylúčiť z hry takéto možnosti. A moja druhá poznámka spolu o, príspevky alebo príspevky z iných nástrojov Máme nástroje, ktoré sú určené na konkrétne veci, niektoré majú, sú podfinancované, majú nedostatok zdrojov a samozrejme, že podpora ľudských práv a demokracie je jedna vec, na to treba iný nástroj. Nemali by sme brať peniaze z tých nástrojov, ktoré sa napríklad nazývajú DCI, ICI, v závislosti od geografických oblastí a nerobia svoju prácu dobre, najmä v oblasti ľudských práv. Ja myslím, že by malo byť obmedzené čerpanie e, prostriedkov z takých nástrojov, ktoré sa primárne starajú o susediace krajiny. Ďakujem. Ďakujem na dve minúty, pani Lochbiller. Ďakujem, pán predseda. Prečítali sme si návrh, e, do veľkej miery s tým súhlasíme, ale e, trochu ťažko e, sa nám zaujíma stanovisko, respektíve vyjadrujú slova kritiky, keď sme sa dopočuli, že ešte nie sú celkom presne stanovené podmienky. Počítali sme s tým, že už začiatkom decembra budú známe konkrétne podrobnosti a budú sa môcť schváliť. E, teraz ide iba o akúsi myšlienku, e, širší návrh. Podľa mňa je to dosť neisté. Preto sa vás chcem opýtať, pán Graf Lambsdorff, či to má vplyv e, na harmonogram schváľovania tohto uznesenia, ak nemáme konkrétny bod, o ktorý sa oprieť. Ide iba o prvú prezentáciu e, tohto návrhu. Ešte stále je však otvorených mnoho otázok. Pre nás zelených je dôležité, a už sme predložili v tomto duchu aj pozmeňujúce návrhy, aby sa parlament podielal na tomto procese. Bolo nám to prislúbené, taktiež tvrdíme, že európsky rozpočet, ak sa to má financovať z rozpočtu, musí to byť v plnom súhľade s finančnými pravidlami. Aj toto ste zobrali na vedomie, ale Taktiež chceme, aby v žiadnom prípade nebolo poskytnuté 50, viac ako 50% financovanie tohto nástroja z rozpočtu EÚ. E, ďalšie pozmeňujúce návrhy ste e, zapracovali, môžem vás súhlasiť s pani Gomeš, e, my budeme naďalej trvať na tom, aby sa v žiadnom prípade tento nástroj pre ľudské práva a demokraciu nejako ďalej neobmedzoval dôsledkov zavedenia tohto nového nástroja. Podľa mňa je škoda, že sa nepodarilo zohľadniť náš pozmeňujúci návrh, v e, ktorom sa snažíme o to, aby sa nepodporovali žiadne zdvojené úsilia. Myslím si, že ak sa tento nástroj chce e, orientovať na pomoc obhajcov ľudských práv, podľa mňa to nie je nevyhnuté, pretože máme iné nástroje, ktorými podporujeme uh, týchto aktivistov. Boli by sme radi, keby ste podporili naše pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne, pani Lochbiller. A záverom diskusie pani Lozing na dve minúty. Ja, vielen Dank. Ďakujem. V mene mojej skupiny môžem povedať, že tento nástroj vnímame veľmi skepticky a vnímame eh, ako nástroj, ktorý e, vykazuje veľké nedostatky v oblasti demokracie, najmä z hľadiska unáhlenosti a údajnej nekomplikovanosti tohto nástroja. Z nášho pohľadu, e, podľa mňa, e, to nie je celkom tak. To ešte viac pochybňuje celý tento nástroj. Musím povedať otvorenie, že pravdepodobne tento nástroj kvôli našim výhradám odmietneme Napriek tomu by som rada využila príležitosť vyjadriť sa e, k niektorým konkrétnejším návrhom v tomto texte. Jeden návrh e, sa tu už spomenul. Jeden ste zobrali na vedomie, rada by som sa k nemu vyjadrila podrobnejšie. Nebudem to teraz e, čítať v plnom znení, budem sa snažiť to zhrnúť záležná nám na tom, aby sa zachoval princíp suverenity, aby sa tento nástroj nevyužíval a nezneužíval na rôzne iné záujmy. Taktiež nám záleží na parlamentnej kontrole a na rozpočtovej kontrole a považujeme za dôležité, aby pred prideľovaním peňazí sa prejednávali a preskúmali príjimateľe takýchto peňazí na úrovni nezávislého orgánu a aby aj po odovzdaní peňazí, aby sa sledovalo ďalšie využívanie týchto prostriedkov, ktoré pôjdu z takéto nadácie z takéhoto fondu. Ďakujeme pekne, pani Lusing. Je mi ľúto, že nemôžeme dať e, slovo kolegom e, pánovi Predovi, e, Živ a pánovi Volskému. Nie je na to žiaľ priestor. Vrátime sa k tomu 8. decembra. Pán minister už na nás čaká. Chcete sa ešte vy k tomu vrátiť tiež, pán Lambsdorff? Maximálne 3 minúty. Budem sa snažiť, pán predseda. Ešte som sa chcel vypočuť aj stanovisko iných kolegov, ale nevadí. Myslím, že e, všetky politické skupiny sa zhodnú v tom, že Európsky parlament e, už zo samotnej povahy tohto fondu nebude mať právomoc z hľadiska kontroly, ale aj preto, že sme kvalifikovaní ako demokraticky zvolená inštitúcia, že musíme koncepčne, strategicky eh, spolupôsobiť na vytváranie takéhoto nástroja. To je rozhodne zohľadnené aj v odporúčaniach. Ešte je tu viacero bodov, o ktorých je potrebné rokovať. Napríklad Veronik navrhuje, aby sme sa predlžili priamo miestnym aktérom. S tým súvisí otázka, či sa to podarí na základe štruktúry tu z Bruselu bez poznatkov eh, diania v teréne, respektíve či by sme sa predsa len nemali oprieť o poznatky mimovládok a rôznych iných eh, združení. Pani Lochbíler povedala, že sa nesmie financovať tento nástroj na viac ako 50 z peňazí EÚ. To považujeme za dôležité, aj toto je otázka, o ktorej by sme ešte mali však rokovať. Zobrali sme to na vedomie preto, že e, o tom treba rozhodnúť ďalej, čo povedala kolegyňa Saifi, akým spôsobom budeme pristupovať k politickým aktérom. Ja som povedal jasne, že nebudeme podporovať finančne politické strany, ale samozrejme sú aj situácie, v ktorých e, sa napríklad e, organizujú poprvýkrát slobodné voľby v danej krajine ak e, sa z hnutia, z občianského hnutia zrazu vytvorí politická strana, nesmieme predsa e, takto e, zrazu stiahnuť našu podporu. Nesmieme si predsa protirečiť svojimi kroky. Musíme nájsť také riešenie, ktoré bude prospech veci. Pani Lochbiller položila otázku, či je referenčný rámec už stanovený. Dopočul som sa z rady, že sa až na december predpokladá tento prijatie tohto referenčného rámca, teraz sa to údajne ešte viac odložilo. Musím povedať, že sme zámerne naplánovali takýto časový rámec, eh, aby bol priestor pre ďalšie rokovania. Eh, pre mňa nie je problémom posunúť eh, aj schváľovanie referenčného rámca, aj lehotu na pozmeňovacie návrhy, tak aby to bolo v súlade s rokovaniami v iných institúciách. Teda predpokladáme, že ak bude takáto ochota, ako zdá sa, že je, že sa nám podarí dotiahnuť to dokonca. A ešte posledná vec, e, to, čo povedala pani Saifi, osobnosti s budúcnosťou, ktorí majú veľký potenciál. E, myslím si, že toto je veľmi dôležitý prvok pre e, ďalší rozvoj činnosti v tomto smere. Vzhľadom na pokročilý čas, pán predseda, už nebudem spomínať žiadne ďalšie podrobnosti. Mimochodom, zajtra to bude polský minister zahraničných vecí ja sa však nemôžem zúčastniť tohto stretnutia, pretože máme stranický snem. Ďakujem pekne, pán Lapsdorf. 8. decembra bude prvá, prvá výmena názorov k návrhu odporúčania. Toto bolo len predbežná výmena názorov. Vzhľadom aj na stretnutie s ministrom zahraničia Polska. 15. december je termín na pozmenujúce návrhy a hlasovať februára budúceho roka. A nasledujúci bod programu je výmena názorov s pánom Vukom Jeremičom, ktorý je ministrom zahraničných vecí Srbska, ktorý už čaká pred dverami a poprosím, aby vstúpil. Buongiorno. Dobrý deň prajem. Budeme... Dobrý deň prajem pánovi ministrovi Vukovi Jeremičovi, ktorý je ministrom zahraničných vecí Srbska. Srbska. A my ho tu vítame. A radi by sme vyjadrili, dúfam, že v mene všetkých e, gratulácie k tomu, že Európska komisia odporúčila rade udeliť vašej krajine štatút kandidátskej krajiny EÚ. Je to jasné uznanie, to nemôžeme negovať vašich reformných procesov. Tento proces už čiastočne je ukončený, ale ešte stále veľa treba urobiť, ako všetci vieme, aby ste prešli celú cestu, ktorá vás vedie k uzavretiu celej cesty ako člena EÚ budúceho eventuálneho Samozrejme, rada potom vydá svoje odporúčania. Štatút kandidátskej krajiny, ako viete, súvisí s jednou podmienkou a síce v konkrétnom prípade zlepšenie vzťahov Srbska s Kosovom. V predchádzajúcej diskusii sme videli, že ide o trnistý, citlivý problém. Sme si toho vedomí, ale vyžaduje to od nás veľmi pragmatický a konkrétny prístup a sme veľmi radi, že môžeme konštatovať, že dialog s Prištinou ktorý začal v maji tohto roku, prebieha. dosiali sa významné dohody k niektorým špecifickým bodom. ale vzťah medzi kosovskými Srbmi a kosovčanmi alebo ostatným obyvateľstvom nie sú najlepšie. A to sú všetko aspekty alebo m, mm, situácia, ktorá sa nevyvíja tým najlepším smerom. Dosiahla sa dohoda o univerzitných diplomoch, ale globálne riešenie tejto témy ešte stále nie je úplné. A my dúfame a s týmto želaním úspešného vývoja udalostí začneme diskusiu s vami. Nám najprv vám priestor a želám si a s veľkým záujmom si vás aj vypočujem. Well, much, Chairman, and, uh, ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, vážení poslanci, ďakujem za to, že ste nás pozvali, že ste prišli na toto stretnutie, na ktorom budeme hovoriť o európskej budúcnosti a európskych výhliadkách pre celý západný Balkán. Počnúť Srbskom, viem, že toto nie je jednoduché obdobie. V Európe je mnoho horúcich tém na programe. Možno sú to témy, ktoré priamejšie súvisia s potrebami vašich voličov. O to vďačnejší som vám, že ste dnes prišli popoludní na toto stretnutie. Európa sa mení pred našimi očami. Čoraz viac sa hovorí o tom, ktorým smerom by sa Európa mala ubrať v tomto svojom smerovaní. Niektorí dokonca spochybňujú úspech celého európskeho projektu vzhľadom na ťažkosti, v ktorých sa Európa ocitá. Ale je rozhodne nepochybné, že európsky proces priniesol obrovské úspechy, ktoré súvisia s, s tými základnými dôvodmi, taká ktorému vznikol, a to je zabezpečenie mieru a stability celej Európy. V dôsledku e, tejto úspešnosti si už nedokážeme predstaviť e, konflikt na území Európy. Viem, že takéto zmýšľanie je možno trošku zastaralé vzhľadom na ťažkosti, ktorým Európa v súčasnosti čelí. Ale to je fáza, do ktorej sa ešte len musíme dostať. E, v mojej v časti Európy, na juhovýchode, na západnom Balkáne. Pre nás je to aktuálne dianie a pokračovanie európskeho projektu je predovšetkým o zabezpečení dlhodobej prosperity, stability za predpokladu samozrejme trvalého mieru na celom Balkáne. Myslím, že jediný rámec, v ktorom by sa podarilo napredovať s týmto procesom, je rámec vstupu do Európskej únie. A ja dúfam, že tento proces sa nám podarí zachovať otvorený pre všetky krajiny Západného Balkánu, pretože sa to týka predovšetkým europeizácie, eh, schváľovania legislatívy a štandardov Európskej únie. Týka sa to taktiež e, splnenia, naplnenia aký komunitér, e, kodanských kritérií a rôznych iných predpokladov. Nemyslím si, že ide o konečný štatút v tejto chvíli. Ide skôr o schopnosť pokračovať e, v tomto reformnom procese. Viem, že sa diskutuje veľmi intenzívne v niektorých eh, krajinách Európy o tom, eh, či už nadišiel alebo nenadišiel hodný čas eh, na vstup nových členov, či rozširovanie ešte bude vôbec možné v budúcnosti, v koľkých fázach a tak ďalej. Ale musím zvorazniť, že v súvislosti s Západným Balkánom, okrem Chorvátska, tieto rozhodnutia sa netýkajú ešte samotného členstva v tejto fáze celého procesu. Myslím, že europeizácia Srbska a celého západného Balkánu je rozhodne v záujme občanov Srbska, ale aj v záujme celej Európy. A práve v tomto kontexte by som rád spomenul významné rozhodnutia, ktoré sa budú prijímať 9. decembra. Bude to dôležitý deň pre celý Západný Balkán, pretože 9. decembra Chorvátsko podpíše dohodu o pristúpení. A napriek ťažkostiam v celej Európe, napriek kríze, ktorá ešte stále prebieha, 9. december bude znamenať dobré správy pre celý Západný Balkán, pretože Chorvátsko podpíše túto dohodu o pristúpení. Ale rovnako dôležité podľa mňa, ako tento podpis e, dohody o pristúpení bude signál, ktorý Brusel vyšle na margo obdobia po vstupe Chorvátska do EÚ. Mnohí analytici, mnohí odborníci tvrdia, že sa musí potom eh, prenechať čas eh, na eh, zamyslenie, na utvrdenie situácie predtým, ako sa Európa začne pozerať ďalej po ďalších možných nových členoch. Podľa nás to obdobie po 9. decembri musí zohľadňovať aj aspekt kontinuity celého procesu rozširovania o Západný Balkán. Posledné dva roky v Srbsku boli poznačené podľa mňa mimoriadným pokrokom. Došlo k výrazným reformám Európska komisia vo svojom stanovisku z 12. októbra ocenila tento pokrok. Eh, posledné dva roky boli eh, najvýznamnejším vedomím z hľadiska príjmania reforiem v našej krajine v oblasti hospodárskej eh, výkonnosti. Myslím si, že čísla hovoria sami za seba. Najmä vzhľadom na aktuálnu krízu, ktorá zúri v celej Európe. Musím zdôrazniť, že Srbsko má legislatívu, ktorá obmedzuje pomer dlhu k HDP na 45 Sme pod touto úrovňou. Sme jediná krajina v OECD, ktorej hodnotenie sa od počiatku krízy e, zlepšilo z hľadiska rizika investícií a sme taktiež e, jednou z malá krajín na svete, ktorých eh, rating sa zlepšil, eh, teda rating, eh, ktorý udelujú ratingové agentúry. To sa počíta od samotného začiatku vypoknutia krízy. Teda v tomto smere sme zdraví, naša ekonomika je životaschopná. A to napriek opačnému vývoju v zvyšku Európy. Čo sa týka Hákského tribunálu, toto je téma z minulosti, kde o zločincov, ktorí boli na úteku. Už tomu tak nie je. Srbská vláda spolupracovala e, veľmi intenzívne pracovala na tom, aby už neboli takíto zločinci na úteku. V súvislosti s regionálnou spoluprácou e, môžem povedať toľko, že vzťahy na Balkáne neboli lepšie od začiatku vojny v roku 1991. Súvisí to s úsilím všetkých krajín, aj Srbska. Srbska bola dôležitým článkom v tomto procese zmierovania toho regiónu a dokonca aj tá najcitlivejšia téma, téma Kosova. Ak sa nemýlim, práve ste skončili rokovanie o téme Kosova. To je veľmi citlivá téma pre všetky zúčastnené strany. Myslím, že aj v tejto oblasti sa nám podarilo dosiahnuť veľmi významný pokrok od začiatku dialógu, ktorý podporuje Európska únia dialogu medzi Prištinou a Belehradom. Tento dialog začal na báze podpory všetkých 27 členských štátov a Srbska a tým, že predložili e, spoločnú rezolúciu k valnému zhromaždeniu OSN. E, tým sa začal, dia- začal celý dialog a poprvýkrát od e, vôbec vzniku priamých rokovaní medzi týmito dvoma stranami tento dialog začal prinášať konkrétne výsledky. To sa často um, podceňujem. Musím zdôrazniť, e, aké odhodlané je Srbsko, ale aj všetky strany v tomto dialogu dosiahnuť pokrok. Je dôležité, aby tento dialog nadalej pokračoval napriek tomu, že tam panujú dosť e, veľké odlišnosti v názoroch medzi jednotlivými zúčastnenými stranami. Nechcem e, vás však príliš obrať o čas svojim prejavom. O rozhodnutie 9. decembra bude veľmi významné pre celý Západný Balkán. Dúfame, že bude znamenať dobré správy aj pre Srbsko. Ak nie, iste nebude to koniec sveta pre nikoho. Srbsko sa bude naďalej usilovať, hovorím to v mene súčasnej vlády. Vláda sa bude nadalej snažiť dosiahnuť európskej budúcnosti pre našu krajinu. Domnievame sa, že je to v záujme našich občanov aj v záujme celého regiónu. Ale predovšetkým to súvisí s dôveryhodnosťou celého nášho úsilia namiereného cestu do Európy, nielen pre Srbsko, ale pre celý západný Balkán. Myslím, že máme za sebou veľmi významné dva roky a predpokladáme, že aj pred sebou máme ďalšie dva roky úspechov, ak budeme naďalej pokračovať v rovnakom duchu ako doposiaľ, ak budeme schopní prekonávať ťažkosti tak konštruktívne ako doposiaľ, podarí sa nám dosiahnuť náš spoločný cieľ hľadiska zbližovania našich krajín a našich kultúr. Teraz e, e si veľmi rady počujem vaše pripomienky a otázky. Ďakujem pekne, pán minister. Začína rozpráva. Ja sa ospravedlňujem, že z časových dôvodov budem musieť obmedziť rečnícky čas a ako prvý vystupí pán Kukan, predseda kompetentnej delegácie. Vážený pán predseda. Vítam našich hostí vo výbore AFED veľmi srdečne. Povedali ste, že prichádzate na začiatku veľmi dôležitého obdobia pre Srbsko, pre Západný Balkán i pre Európsku úniu, pretože čas, ktorý uplynie medzi tým, kedy komisia dá odporúčanie a rada rozhodne, je veľmi dôležitý. Mnohé záležitosti môžu ešte stále ovplyvniť e, záverečné rozhodnutia Európskej rady a dúfajme, že tieto závery budú pozitívne voči Srbsku a ďalším krajinám v regióne. Vážený pán minister, ja plne chápem zložitosť vnútornej politickej situácie u vás. Sú budúci rok voľby, napätá situácia na severe Kosova, volebná kampaň. My by sme všetci radi videli, aby vláda v Srbsku po voľbách sa pohybovala v európskych trajektóriách, no, aby sa nastavila na európsku cestu a v tomto by sme všetci radi pomohli. Viem, aké ťažké je zvíťaziť vo voľbách, byť úspešný vo voľbách s proeurópskou volebnou agendou, so sloganmi, za Európu. To treba priznať. Je to ťažké, bude to ťažké a bude to i testom vašej politickej zrelosti, ak môžem byť taký odvážny a nazvať to tak, dúfajúc, že budete úspešní v tomto ťažkom podujatí. Rád by som položil jednu otázku. Všetci sme si prečítali správu, vieme o podkladoch, ale chcel by som sa spýtať, ako by ste vy sami ohodnotili to, ako ste splnili kritéria z vášho uhla pohľadu. Ako ste splnili kritéria? Ďakujem. Ďakujem pekne, naozaj ste sa držali rečníckého času. A teraz pán Kačin, Kačin ktorý je spravodajcom pre Srbsko, dve minúty. Mr. Minister, uh, Madame Ambassador, dobrý dan, dobrodošli. Uh, I would like to congratulate you. Vážený pán minister, gratulujem k všetkému, čo ste dosiahli u vás za ostatné mesiace. Chcel by som vás informovať, pán minister a pani veľvyslankyňa, že budeme ďalej monitorovať napredovanie vo vašej krajine. Bude nasledovať prvé čítanie správy o napredovaní Srbska tu v parlamente a príjmeme tento dokument niekedy koncom marca, takže medzi týmito dvoma časovými medzníkmi budeme mať veľa práce a pokúsime sa prejaviť podporu, ako len budeme môcť. Úprimne dúfam, že po 9. decembri to nebudú len susedia mm, Maďarsko, Chorvátsko a ďalšie, ktoré už sú členmi EÚ, ale ja dúfam, že budete vy treťou kandidátskou krajinou z vášho regiónu, ktorá bude sa snažiť pristúpiť k EÚ. Dúfam, že z Chorvátska prevezme vlajku e, Čierna hora, ktorá je tiež dôležitým prvkom v skladačky v tomto regióne. Ale ja mám pre vás otázku. Práve som pred hodinou hovoril s koleganom Slobodom Petrovičom, ktorý je e, zastupcom premiéra v Kosove, o tom, aké dohody nás očakávajú. Pred pár dňami právne služby pripravili stanovisko vášho ministerstva, ktoré sa týka implementácie. Zdá sa, že máte výhrady k možnosti implementovať tento dokument, túto dohodu. Každý očakával, že vy sa budete snažiť čo najskôr, najskôr zrealizovať všetko to, čo sa dohodlo. Pre nás by bolo výborné, keby ste naozaj vysvetlili, či ste súčasťou riešenia alebo súčasťou problému. Či je všetko, o čom sa hovorilo, možné, alebo či si myslíte, že nie je to v praxi možné realizovať. Vy ako obhajca Srbska, ktoré sa snaží 9. decembra dospieť k oslavám, úspechu, je to tak alebo nie? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kačin. A teraz pán Brok. Poprosím 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán minister. Bolo veľmi zaujímavé to, čo ste povedali a môžete si byť istí, že naša politická skupina určite bude stať za tým, čo sa v roku 2003 prislúbilo v Solúni. Je to veľmi dôležité pre stabilitu na Západnom Balkáne a je to aj v našom záujme, mne povedané, aby sa táto stabilita udržala. Je to dôležité pre reformy, ktoré sú nutné v krajinách Západného Balkánu a sú to reformy, ktoré by dávali zmysel aj pre niektoré krajiny v EÚ. Treba tiež povedať, že boj proti korupcii, za ľudské práva, za právny štát, za demokraciu, za hospodársky vývoj. To všetko sú veľmi dôležité aspekty nielen pre obyvateľstva a to nielen preto, že by krajina mala byť členom EÚ. Ale takáto perspektíva musí a môže napomôcť. Musím skonštatovať, že vývoj v regióne súvislosti so súdnictvom, boji proti nacionalizmu a tak ďalej. To všetko je veľmi dôležité. A nesplňajú sa mnohé podmienky, ktoré sú potrebné pre vstup do EÚ a preto je potrebné ešte ďalej rokovať. Ešte nie ste tak ďaleko, aby ste sa mohli stať členmi EÚ, ale myslím si, že sa naozaj blížime k bodu, Kedy získate štatút kandidátskej krajiny? Padli tu rôzne veci v súvislosti s Kosovom, tá perspektíva vývoja. Ako ju vy vidíte v tých susedných krajinách? V Bosne a Hercegovine im e, chýba akcieschopná vláda. Bosna a Hercegovina sa snažia predbehnúť Belgicko, pokiaľ je nezávislosť vlády. Ďakujem. A teraz pán Vigenin na 1,5 minúty. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán Jeremič, v mene sociálnych demokratov, v mene nášho výboru by som vás rád privítal medzi nami. Som rád, že ste boli ochotní sa s nami podeliť o vaše názory na výzvoj v Srbsku a o to, aké obavy a očakávania chováte v súvislosti s rozhodnutím Rady 9. decembra. Povedali ste, že sa Srbsko naozaj snažilo za ostatné dva roky, ale skúsme sa obdrieť ešte ďalej dozadu, keď sa začalo, aká situácia bola úplne na počiatku, ako ďaleko sme sa dostali z tohto bodu. Vláda aj premiér sa veľmi snažili a toto treba uznať, keď bude sa rokovať o statuse kandidátskej krajiny pre vás. Verím, že jedna z najdôležitejších vecí, ktoré musí EÚ urobiť, je podporiť vládu, aby sa podporili očakávania občanov Srbska. Verím, že európsky občania si zaslúžia nádej na európsku budúcnosť. A je to veľký krok stať sa kandidátskou krajinou. To, čo sa môže zdať len malým krôčikom na ceste, môžu, môže však e, zapaliť nádeje mnohých občanov a Srbsko potom možno bude pokračovať väčšími a väčšími krokmi smerom k pristúpeniu k Európskej únii. Nechcem pokračovať v analýze Verím, že tento región je taký dôležitý a poskytne podporu srbským úsiliam. Sú tu aj sily, ktoré sú skeptické k srbským snahám. Mám otázku. Iste ste si všimli signály, ktoré niektoré z týchto krajín vám vysielajú. Čo tieto vlády mienia do 9. decembra urobiť čo vaša vláda mieni urobiť, aby presvedčili tie vlády, ktoré sú skeptické k vstupu Srbska do EÚ? Ďakujem pekne, pán Vigenina. Poprosím pani Lena Lonáček, poprosím aspoň vy na 1,5 minúty. Ja by som tiež chcela privítať ministra zahraničných vecí a pani veľvyslankyňu na zasadnutí výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu. Kolegovia už povedali, že 9. december bude dôležitým dňom nielen pre Srbsko, ale pre celý Balkán, pre Chorvátsko, ktorá bude podpisovať dohodu o pridružení. A Srbsko podľa mňa by mal dostať e, kandidátsky, status kandidátskej krajiny a Čierna hora by mala začať vyjednávať o vstupe. Pán komisár Fule, keď povedal v správe o napredovaní, že odporúča, aby sa Srbsko stalo kandidátskou krajinou, ale od Srbska sa očakáva napredovanie v dialogu s Kosovom. Pán Jeremič, jasne ste povedali, že aj vy vítate dialog s Kosovom a povedali ste, že Srbsko súhlasí, zhodne sa s Európskou úniou na tom, čo sa udialo v New Yorku pred rokom. Som rada, že ste pozitívni, ale mám istý problém s takýmto postojom, pretože pokiaľ viem, nedávno sa uznieslo, že dohoda ktorá mala začať fungovať na začiatku júla, vôbec Srbsko ju nezrealizovalo v praxi. Ako by ste nám mohli vysvetliť, že ste rokovali s pánom Štefanovičom a v júli ste jednoducho zablokovali pokračovanie dialogu, pretože ste neakceptovali e, veci súvisiace s colnými známkami, s colnými E, poplatkami. Myslím si, že Srbsko malo túto vec vyriešiť už dosť dávno a takisto zaostáva v mnohých ďalších záležitostiach. Preto by som vás rada poprosila, ako bude Srbsko aplikovať re, registre, aplik, regionálnu spoluprácu a všetky pridružené e, záležitosti, o ktorých sa rokuje, pretože je problematické, keď vlády členských štátov majú výhrady k tomu, aby vôbec sa udelil status kandidátskej krajiny Srbsku, aby ste neimplementovali dohodu, ktorá už bola prijatá. Ďakujem pani Lunáček a teraz pán Tanok na 1,5 minúty. Vítam vás, pán minister zahraničných vecí, pán Jeremič. Blahoželám vašej krajine k dosiahnutému hospodárskému rastu a k zlepšenému riadeniu, hoci sú tu isté výhrady k transparentnosti privatizačných procesov pretože u mňa v Londýne, u mojich voličov dokonca takéto veci negatívne rezonujú, napriek tomu, že medzinárodne ste sa snažíte, e, sú veci, ktoré e, škrípu v stanovovaní medzinárodných cien z vašej strany. Ja by som podporil vašu kandidatúru spolu s kandidatúrou Čiernej hory a Macedónska. Myslím si, že o tom treba rokovať. Ak by sme boli v ideálnom svete, tak by sme o tom už rokovali, ale pretože Macedónsko je Macedónsko, e, zatiaľ sa to zadrhá. E, Chorvátsko je už vlastne hotová vec. Vieme, že už iste panuje únava obyvateľstva z dlhého prístupového rokovania a toto sa všetko zhoršilo krízou eurozóny a dlhodobou potrebou reformných procesov vo všetkých balkánskych krajinách predtým, než sa ďalšej krajine povolí vstup do EÚ, musíme vidieť výsledky v praxi. Ďalej, dialog s Prištinou, s pánom Cooperom, rozhovory, ktoré sprostredkovala pani baronka Aštanová. Aké konkrétne výsledky očakávate z týchto rozhovorov? Ja vidím osobne veľmi málo. Osobne si myslím, že medzinárodná komunita skôr či neskôr stratí trpezlivosť a nebude financovať svoju extenzívnu prítomnosť v Kosove. Žiadne nadnárodné organizácie takto dlhodobo sa nebudú angažovať a treba dohodnúť niečo na, napríklad podľa modelu hm, Teritorium za mier. Čo si o to myslíte? Ďakujem pekne, pán Tanok. A teraz pán Severin na 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán minister, za slovo. Ja som si všimol, že v slovách pána ministra zahraničných vecí zaznievajú očakávania nielen jeho osobné, ale aj srbského ľudu, srbskej spoločnosti. Preto kladiem otázku, či by ste mohli trochu viacej povedať o náladách, ktoré panujú v srbskej spoločnosti, o tom, ako Srby vnímajú otváranie sa brán Európskej únie v Srbsku, či to je konzistentný proces, či sú snahy Srbov voči ich záväzkom, či sú Srby stále odhodlaní dostať svojim záväzkom voči EÚ. Ja myslím, že takéto otázky treba zodpovedať aj vo svetre, svetle toho, že generál Mladič bol vydaný k spravodlivosti, e, čo bol veľký krok. Mohli by ste nám k tomu povedať viac? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Severín. Pani Kopa, tieňová spravodajkyňa k Srbsku. Len minútu, poprosím vás. Chcela by som aj ja privítať pána ministra a zagratulovať Srbsku k dosiahnutému pokroku za ostatné roky, k úrovni demokratizácie a zmiereniu sa a k plnej spolupráci s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Jugosláviu ICTY. Sme radi, že sa rokovania rozbehli. Dúfame, že tu budú nové pozitívne výsledky, ale z médií a z rôznych zdrojov sme počuli všelijaké protirečivé názory. Mohli by ste nám vy povedať, aký máte plán do budúcnosti? Dúfate v pozitívne završenie tohto procesu? Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Pani Kopa. Teraz pán Kovačev na minútu. Thank you, Ďakujem za slovo, pán predseda. Vítam vás tu Pán minister, vítam vás v Európskom parlamente. Tu som. Väčšina poslancov tohto parlamentu podporuje vašu demokratickú proeurópsku agendu a dúfame, že nie len vaša vláda, ale aj budúce vlády Srbska po voľbách v roku 2012 budú pokračovať na proeurópskej demokratickej ceste. A Srbsko sa stane nielen kandidátom na vstup do EÚ, ale čo skoro aj súčasťou Európskej únie. Z tohto hľadiska by som si dovolil položiť otázku, ktorá súvisí aj so, sú, so skúsenostiami mojej krajiny Bulharska, ktorá sa snažilo uzatvoriť svoju kapitolu e, komunistickej minulosti a spolupráce s tajnými službami. Preto vás e, sa pýtam, pán minister, aká je teraz situácia v tejto veci v Srbsku? Je toto téma v politickom živote? alebo pre srbskú diplomáciu, ich prepojenie s bývalými komunistickými tajnými e, službami, s tajnou policiou. Aká, aké je stanovisko vašej vlády otvoriť archívy bývalej e, republiky Juhoslávie, dokonca v Belehrade aj macedónsky minister, žiadal, aby sa časť archívov, ktoré sa týkajú Macedónska, aby sa navrátili na územie Macedónska. Budete tak robiť? a e, budete tak postupovať aj pri ostatných krajinách bývalej Jugoslávie, Pretože Európsky parlament toto zaujíma. A ešte jednu otázku. Poprosil by som vás o to, aby ste sa vyjadrili k tomu, čo povedal pán minister e, zahraničných vecí Ruska Lavrov k občianstvu e, Rus, k ruskému občianstvu Srbov. Pán Palecký na jednu minútu, nech sa páči. Nech sa páči. ministr... Ďakujem za slovo. Pán predseda, hovorí pán Palackis, vážený pán minister zahraničných vecí. Spomenuli ste vo vašej prezentácii, že Kosovo je krehká, citlivá záležitosť a ja vám kladiem nasledovnú otázku. Rusko vidí isté paralely medzi statusom Kosova a situáciou v severskom Osecku a v Abcházku a na ďalších územiach Eh, ktoré spadali pod Ruskú federáciu. Čo si vymyslíte o situácii v Abcházsku a v Osecku? A ako komunikuje Belehrad s Moskvou v týchto záležitostiach? Aký je vzťah medzi Ruskom a Belehradom? Pán Tokeš na jednu minútu. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážená pani veľvyslankyňa. Stretla som, stretol som sa s pani veľvyslankyňou nad témou diskriminačného trestu smrti nad istým mladíkom v Temeríne a e, v tomto zmysle vznikli obavy že tento diskriminačný akt, ktorý súvisí s reštitúciami a politickými otázkami, je vlastne konfliktom s maďarskou menšinou. Bol tento konflikt vyriešený? Ja som bol nedávno v Srbsku a zdá sa, že Srbsko je dosť zhovievavé k, k tomuto prípadu v údoli Timoko že pristupuje k tejto veci laxne. Srbsko by malo uznať e, rumunskú identitu Vlachov, ktorí žijú v tomto údolí. Mohli by ste nás ubezpečiť, že v prípade referenda, ktoré sa nedávno konalo, by mohli si Vlachovia vybrať svoju identitu? A čo sa týka premiéra Orbána, ten povedal, že na západnom Balkáne nemôže zostať čierna diera v integrovanej Európe. Gratulujem vám teda k vášmu rozhodnutiu. Ďakujem. Ďakujem. A na záver diskusie pani Bosku na jednu minútu poprosím. Ďakujem. Vítam vás tu. je e, vaše vystúpenie jasne ukazuje, že veľmi e, vážne beriete do úvahy váš prístup do EÚ a akým spôsobom, ako hodnotíte vaše plnenie kodanských kritérií, je veľmi dôležité a akým spôsobom riešite konflikty, keď sa už hovorí o Kosove. A ja sa pýtam na oblasť Sanžaku. Nedávno ste mi na to neodpovedali, ale ja by som chcela vedieť, aké riešenie vidíte pre tento konflikt, čo je potrebné, aby ste mohli byť, teda, a to je dôležité, aby ste mohli byť súčasťou EÚ. V poslednom období došlo k určitým e, konfliktom alebo nedorozumeniam na súdnom dvore pre E, bývalú Juhoslaviu. Mohli by ste nám to vysvetliť? Ďakujeme pekne, pani Boskurt. Samozrejme, vieme, že by ste potrebovali oveľa viacej času na odpovede. Tých e, otázok bolo naozaj veľmi veľa. Nech sa páči, máte slovo. Uh, Ďakujem pekne za otázky. Obávam sa, že na väčšinu nebudem schopný odpovedať, pretože ich je skutočne veľa, je to tak. Začnem tým, že odpoviem na tie najjednoduchšie. Pán Kukan sa spýtal, aký je náš názor. Od, odpustite mi moju subjektívnosť. Ja som členom súčasnej srbskej vlády a preto si myslím, že naozaj sa snažíme. Veľmi sa snažíme a posúdiť nás musia iní objektívnejšie ale myslím si, že sú tu dobré známky toho, že Európska komisia tiež mala pozitívne stanovisko k našim snahám. Toto stanovisko Európskej komisie ja chcem povedať predovšetkým, že Srbsko plní svoje záväzky v rámci stabilizačnej asociačnej dohody. Nie je to jednoduchá éra, v ktorej sa takéto záväzky musia z našej strany splniť, ale sme odhodlaní pokračovať a konať si našu prácu. Srby v prvom štvrť roku budúceho roka, ak dostaneme ešte mandát, budú robiť to, čo robíme doteraz. Proces reforiem. A čo sa týka procesu zmierovacieho, myslím si, že už sme urobili precedens v tomto zmierovacom procese na Balkáne a že všetci v ostatných rokoch videli tieto, tento precedens. My sa pridržiavame naši, našich záväzkov, našich presvedčení a to budeme robiť aj naďalej. Budeme sa pridržiavať našich strategických cieľov. Či nás to privedie k členstvu v EU alebo nie, to nie je otázka, na ktorú by sa dnes dalo odpovedať. Europeizácia Srbska to, že Srbsko bude mať podobné štandardy a zákony ako zvyšok Európy, to si myslím, že je dobrá vec pre celý západný Balkán a to by mala byť priorita napriek politickým ťažkostiam, ktoré existujú v našej krajine. Pokúsim sa odpovedať na dve či tri otázky, pretože niektoré boli podobné, môžem si ich takto zoskupiť. Chcem poďakovať pánu Kačinovi za to, že sa snaží o vyhliadky a podporu lepšej budúcnosti Srbov, podobne ako on. Aj my chceme byť súčasťou riešenia, nie súčasťou problému, takže keď príde, keď ide o naše presvedčenie, sme na tej strane riešenia. Dohody, ktoré sme sa dohodli medzi Belehradom a Prištinou a aj všetky dohody, ktoré v budúcnosti sa dohodneme, vždy musia byť v súlade s legislatívou, so zákonmi, s ústavou Srbska a takisto so zákonmi, so legislatívou Srbska. Európska komisia hovorí, v jej stanovisku, že legislatívny rámec Srbska je viac menej v súlade s európskymi princípmi a inštitúcie Srbska sú dobre rozvinuté. Takže rešpektujme hlas týchto inštitúcií, rešpektujme našu ústavu. Jedným z kľúčových európskych hodnôt je rešpektovať. Je rešpekt. Takže nemali by sme eh, prestať rešpektovať pravidla a zákony. My robíme presne toto najlepšie, ako vieme, majúc na mysli vyrokované riešenia veľmi, veľmi citlivých problémov. Myslím si, že tento dialog má šancu na úspech. Doteraz bol úspešný eh, v rozličných aspektoch, aj keď zostávajú otvorené otázky, ktorý, s ktorými sa treba vysporiadať. Sú mnohé. Ja by som si želala, aby sme ich vyriešili pred rozhodnutím prištinských orgánov, orgánov, ktoré jednostranne vyriešili nezávislosť. Keby to tak bolo bývalo, boli by sme dnes v lepšej situácii, ako sme. A teraz tieto otvorené otázky zostávajú a pokúšame sa im nájsť riešenia v súčasnej situácii. Chcel by som každému pripomenúť, že dôvodom, pre ktoré, pre ktoré dôvody, pre ktoré 28 krajín sa e, stretlo a z nich 6 má iný názor na nezávislosť tzv. Kosovskej republiky a 22 krajín má iný názor na túto istú vec. Dôvod, pre ktorý sme sa stretli, na konkrétnom mieste je priniesť riešenia veciam, ktoré boli nevyriešené, aby ľudia na tomto území, na ktoré sa vzťahujú tieto problémy, mohli žiť normálne. Je to aktivita, nie je to aktivita, ktorá by mala dokázať, že Kosovo je nezávislý štát. Ani to nie je taká aktivita, ktorá by mala dokázať, že Kosovo je integrálnou súčasťou Srbska a má sa správať podľa srbskej ústavy. Ani jedno, ani druhé. My jednoducho riešime problém a hľadáme spoločný menovateľ medzi týmito dvoma polmi. Ak sa nám to podarí, tak budeme naozaj úspešní. Ešte raz nech, nechcem povedať, že toto by boli aktivity, ktoré by mali podporiť pravdu jednej strany alebo druhej strany. Nie, nie sú to také aktivity. Tieto aktivity majú nastoliť normálny život pre občanov, aj keď existujú politické nezhody, ktoré sú legitimné a ktoré odrážajú demokratickú vôľu našich spoločností, našich spoločenstiev, ktorú rešpektujeme. Teraz odpoveď na, od, na otázku pána Broka. Dúfam, že mu to niekto odkáže, to, čo mu odpoviem. Srbsko aktívne participuje v regionálnych iniciatívach a naozaj sa vydala na ráznu cestu zmierenia sa so susedmi. To odraža aj názor komisie. Srbsko je členom všetkých regionálnych organizácií na Balkáne, juhovýchodný proces a Jadranská iniciatíva, Stredoeurópska iniciatíva a Zatiaľ sa nikto nestiažoval na to, ako predsedáme týmto organizáciám, napriek tomu, že máme otázky, ktoré sú nedoriešené, ktorým čelíme. Spôsob, akým sme e, predsedali týmto zoskupeniam, sa zdá, že nepodraždil nikoho, nezadal dôvody na stiažnosti voči nám. To možno ukazuje, ako vážne berieme našu regionálnu úlohu a ako vnímame budúcnosť e, z našej strany. Čo sa týka Bosny a Hercegoviny, naše stanovisko je jasné, rešpektujeme ich suverenitu a územnú celistvosť, podobne ako každého, kto je členom OSN. To časti odpoveda i na otázku, na tú otázku, ktorá sa týkala Osecka a e, Abcházska. Rešpektujeme e, záverečný akt z Helsing. Všetky členské štáty tohto aktu podľa Srbska majú plné právo na územnú celistvosť a suverenosť a nerobíme výnimky. Ani pri členských štátoch EÚ. My sme Srbsko, samozrejme obhajujeme svoje záujmy, ale týka sa to aj Bosny, týka sa to každého štátu na svete. Teraz sa pokúsim odpovedať na otázku pani Lunaček na implementáciu. Ja vám musím povedať, že za nami stoja ľudia, ktorí naozaj rozmýšľajú zložitým spôsobom. Ak máme proces rokovaní, človek by očakával, že problémy, ktoré sú na stole, sa v tomto rokovacom procese budú riešiť nevysielajú sa ozbrojené e, zložky a neblokujú sa cesty, keď sa proces rozbieha. Čo sa stalo ale 25. júla? Masívne pohyby zo strany Prištiny. Sú to špeciálne jednotky, ktoré vnikli na územie Severného Kosova bez toho, že by e, niekto niekomu niečo oznámil alebo vydal výstrahu. Určite nie Eulexu ani ďalším medzinárodným kľúčovým aktérom, ktorí operujú na tomto území. Otázka teda znie, vy sa pokúšate o dialog, alebo sa pokúšate niečo dosiahnuť ozbrojenými silami. Takže keď je problém v dialogu, tu nejde o prechádzku rúžovým sadom. Snažíme sa tu vyriešiť akumulované problémy ktoré tu hnili celé roky. A ak dialog, ak kola dialogu neprinesú riešenie také, ktoré sa jednej strane páčia alebo nepáčia, tak či tak nie je riešením vyslať ozbrojené sily. To spôsobilo chaos, to spôsobilo to, že všetci obyvatelia tohto predmetného územia, hovoríme o Severnom Kosove, jednoducho vyšli do ulic a zablokovali cesty a všetko ostatné. Viete, 97 občanov tohto územia majú dosť razantné a e, jasné názory na svoju budúcnosť. A ak pošlete ozbrojené zložky do takéhoto prostredia, len preto, že sa vám nepáčilo niečo, čo sa hovorí v dialogu, asi sa ďaleko nedostanete. Toto sa teda stalo v júli. Situácia, vznikla taká situácia, kedy sa otriaslo stabilitou tohto územia. A to nie je priaznivá atmosféra na to, aby sa veci riešili od stola v dialogu. Isté, niektoré veci sa zrealizovali, väčšina našej energie, väčšina nášho času sa minula na upokojovanie krízy na severu, ale tú krízu spôsobili ozbrojené útoky, ktoré neboli prediskutované s nikým z protistrany. Takže, ako som už hovoril, realizácia niektorých vecí z dohôd sa e, udiala, ale väčšina času sa venovala na zmierňovanie dopadov jednorazových alebo jednostranných krokov Prištiny. Teraz sme dialog opäť obnovili, teraz hovoríme o tom, ako veci zrealizovať ďalej. Máme tu realizačné skupiny, pracovné skupiny, implementačné skupiny, ktoré mienia túto dohodu naozaj v praxi zrealizovať a my zostávame plne odhodlaní dostať svojim záväzkom, posunúť tento proces ďalej v dobrej viere a v rovnovážnom, podľa rovnovážneho princípu, podľa európskych hodnôt. A budem k vám veľmi úprimný tento záväzok a odhodlanie dostať svojmu slovu nesúvisí s našou európskou budúcnosťou. My musíme tieto veci vyriešiť, aby sme mali normálny život. Aby sme mali stabilitu, aby sme žili normálne v našom kúte sveta. A neviem, či vyriešenie tohto problému nejako zrýchli náš prístupový proces do Európskej únie. Bolo by to asi pochabe, keby sme očakávali to, že vyriešime problém Kosova a to urýchli prístupový proces Srbska k EÚ, pripojenie sa Srbska k EÚ. Ale sme odhodlani vyriešiť problém Kosova tak či tak. Podobne ako sme chceli vyriešiť spoluprácu s tribunálom v Hagu. Vedeli sme, že vyriešiť E, problém súvisiaci s Hágom nás nikam neposunie. Neposunie nás to do Európskej únie, ani nás to neposunulo, ale neboli sme ani sklamaní. My sme to urobili kvôli sebe samým, kvôli našim ľuďom. Naši ľudia verili, že keď vyriešime spoluprácu s Hágom, že si tým vydlaždíme cestu do EÚ. Niektorí ľudia tomu verili, ale my sme tomu neverili a ani nám to nič nevydlaždilo. Napriek tomu sme dostali našim záväzkom, pretože pevne veríme, že proces zmierenia musí vychádzať z pravdy. Z hovorenia pravdy a tí, ktorí spáchali, zločiny musia za ne zaplatiť. A podobná vec je tu s Kosovom. Vieme, že nič to neurýchli, ale musíme vyriešiť tento problém, pretože nikto nepotrebuje žiadny zmrazený konflikt na svojom území. Sme odhodlaní vyriešiť ho mierovou a diplomatickou cestou, tak isto ako sme riešili veci v minulosti. Ja hovorím iba za svoju vládu teraz. Niekto sa tu spýtal, či náhodou spoločenstvu nevyprší trpezlivosť. My si nemôžeme dovoliť stratiť e, vašu trpezlivosť, pretože nemáme iné miesto, kam by sme sa snažili dostať. Musíme dať do stávky všetko, čo máme. Musíme vyriešiť veci na Západnom Balkáne tak, aby bola stabilita a mier aj v našej časti sveta, tak ako je to pre zvyšok Európy. Aby to bola realita. Hovoríme teraz o teritoriálnom rozdelení. Sme proti rozdeleniu štátov, proti deleniu štátov, kúskovaniu štátov. Neobhajujeme aby sa žiadny štát na svete rozkuskoval. Ani Srbsko. Žiadny štát na svete a to toľko k unilaterálnemu vyhláseniu nezávislosti Kosova. Občianstvo pre Srbov v Kosove, ruské občianstvo. Myslím si, že to bolo trošku zle interpretované. Myslím si, že tu sa nehovorilo o tom, že by emigrovali ľudia do Ruska, že by naozaj zmenili svoju štátnu príslušnosť, svoje občianstvo a odsťahovali sa z miesta, kde žijú. Nie, oni sa len cítili nechránení. V podstate to bol výkrik o ochranu. Prečo sa cítili nechránení? A toto je závažná otázka, ktorú, ktorú by sme mali si rozobrať vo veľa dlhšom čase, než to máme k dispozícii. Srby v Kosove sa cítia nechránení. Prečo by inak takto apelovali a takto sa doprosovali niečoho, keby to bolo inak? Plány do budúcnosti. Naše plány do budúcnosti sú robiť viac toho, čo už teraz robíme. Zostať v dialogu, zostať eh, v odhodlaní dostať záväzkom nášmu slovu. Nevieme, čo má pre nás budúcnosť, nevieme, aké, bude, aké budú konkrétne kroky Európskeho integračného procesu, ale veríme, že keď príjmeme pravidlá, zákony a v rámce, v rámce právne, že nás to privedie do súladu s aký komunitér, že bude aký komunitér záväzkom pre našu krajinu, aký silný budeme, aký dôveryhodný budeme v tomto, tomto úcili. A myslím si, že v tomto zmysle je to dobrá správa, dobrá dynamika a podnet pre nás do decembra. A posledná otázka, na ktorú sa pokúsim odpovedať, je tá, ktorá sa týka Sanžaku. To je južná časť našej krajiny. sú tam pozorovatelia, ktorí potvrdzujú, že radikálny islam je tam na vzostupe v tejto časti Srbska. Ehm, máme tam významných náboženských vodcov tejto časti Srbska, ktorí e, dosť nepríjemne retoricky sa vyjadrujú, podnecujú nenávisť a destabilitu v tejto časti našej krajiny, ale spolupracujeme s občanmi a s miestnymi ustanovizňami a snažíme sa nastoliť harmonické vzťahy medzi etnickými skupinami a náboženskými skupinami v Srbsku a ja veľmi dúfam, že sa nám to podarí prostredníctvom úcty k zákonom, prostredníctvom aktívnej participácie občanov. Dúfame, že sa nám podarí obmedziť priestor pre extrémistov, ale extrémisti tam sú v tejto časti sveta. A teraz odpovedám na otázku, e, ktorá sa týka Rumunov, Vlachov. Prezident Bašesku bol na veľmi úspešnej návšteve v Srbsku. Veľmi podrobne sme si prediskutovali túto záležitosť a fungujeme s ním bilaterálne. Spolupracujeme s Rumunskom bilaterálne, aby sme zabezpečili, že v budúcnosti budú tieto záležitosti vyriešené. Myslím, že medzi Srbskom a Rumunskom sú tie najlepšie možné vzťahy. E, vzťahy v duchu dobrých bilaterálnych vzťahov a povieme postupovať aj ďalej podobne. Rešpektujeme a chápeme e, to, čo nám predkladá rumunská vláda, jej stanovisko. Chcel by som vám poďakovať za čas, ktorý ste mi venovali. A ešte sú tu Ja k ostatným otázkam sa budem musieť vrátiť neskôr prostredníctvom ambasády, čo sa týka návratu. Konkrétne otázky, ktorú ste položili, to bude musieť riešiť neskôr, pretože čo sa týka minulosti, komunistická minulosť v Srbsku, to je citlivá téma. Sme, máme št- šťastie, že sme neboli e, pod takým útlakom ako niekde inde, ale je to problém. Je to problematická záležitosť, ktorá potrebuje, aby sme sa k nej postavili vážne a prostrednícom ambasády vám pošlem svoju odpoveď, ale v tejto chvíli bohužiaľ e, ja nemám žiadne fakty a ja rád odpovedám fakticky. Ale ďakujem pekne za váš čas a za váš záujem o našu časť sveta a dúfam, že v Európskej únii urobíte priaznivé rozhodnutie 9. decembra. Naozaj by sme ocenili, keby ste nás ďalej chápali a maximálne podporovali v našom procese. Ďakujem. Ďakujeme vám pekne, pán minister. To želanie, ktoré ste vyjadrili, zdieľame aj my a v decembri bude to prehodnotenie situácie. Náš parlamentný výbor naplánoval delegáciu v budúcom roku do vašej krajiny a Želáme si, e, že ho teda navštívime ako oficiálnu kandidátskú krajinu. Ešte raz Oceňujem intenzívnu prácu, ktorú inštitúcie vo vašej krajine e, robia, aby ste sa priblížili k Európe. Ďakujem ešte raz.